Uh, dear friends, ladies and gentlemen, uh, welcome... Milí priatelia, dámy a páni, vitaj, privítajme predsedníctvo Rady Európskej únie. Pokúsim sa overiť, či... Uh, take it probably, uh, uh... Či niekto má kravatu, uh, ktorá je typická ikonou eh, rakúskeho predsedníctva má modrú farbu. Ak ju máte, tak si ju dajte a v budúcnosti ju tiež noste. Vítajte v našom výbore. Začneme s eh, našim zasadnutím a s vašou prezentáciou o 3 minúty. Predtým by som vám rád odprezentoval širší rámec nášho hlasovania, ktoré by sa malo završiť. Hlasovanie sa ukončilo, ako viete, o 12.30. Rozhodli sme sa, že budeme pokračovať po 12.30 bez tlmočenia a za neprítomnosti niekoľkých našich kolegov, ktorí odišli. V prvom rade Skontaktoval som sa s priateľmi z výboru Envy. Išlo tu totižto o stanovisko o zdravotníckých službách, zdravotníckých technológiách z výboru Envy. Je bolo to návrh nariadenia Európskej, Európskeho parlamentu. Pani Kabezon Ruiz, spravodajkyňa, bola skontaktovaná a takisto pani Valán, predsednička tohto výboru. Sú pripravené prijať naše kompromisy, o ktorých sa hlasovalo a zapracovať ich okamžite. To znamená, že 90 našich stanovisk bude okamžite zapracovaných, vzaných do úvahy výborom Envy. Zvyšok 10 to budeme riešiť 3. septembra týždeň pred hlasovaním vo výbore Envy a oni mi, oni mi vysvetlili, že ten čas by mal byť dostatočný na to, aby naše stanoviská sa zapracovali pred za, záverečným hlasovaním vo výbore Envy do záverečného textu. Takže z tohto hľadiska je všetko v poriadku. E, skončíme v zhode a príjemnom vzťahu s tlmočníkmi. Budú prítomní všetci naši kolegovia 3. septembra a e, v našom programe na 3. septembra už aj tak sme mali hlasovanie na zozname, takže nejde o nič nové. Očakávali sme tak či tak, že sa bude hlasovať, takže je všetko v poriadku. E, pani Bíring, ktorá je spravodajkyňou k tomuto stanovisku, súhlasila s riešením, ktoré som vám predstavil. Je to najlepšie možné riešenie pokojne, všetko ukončiť 3. septembra a Envy eh, zapracuje kompromisy, o ktorých sme hlasovali. Pani Kabezon Ruiz mi to osobne slúbila, pred pár minutami som s ňou hovoril, vie o tom a všetky tieto kompromisy pozná a chce ich zapracovať. Netvrdím, že ich všetci odhlasujú vo výbore Envy, ale určite ich e, zapracuje do stanovisk. Druhý, e, druhé stanovisko bolo ku COP. Pán Peter Lize je spravodajcom vo výbore Envy a zvyčajne postup je veľmi jednoduchý. Výbor Envy na základe dobrej spolupráce medzi oboma našimi výbormi zvyčajne preberá pozmenujúce návrhy z ITRE do svojej správy a vo všeobecnosti s tým nebol e, nikdy problém. A kompromisné pozmenujúce návrhy vo výbore ITRE, tam sa hlasovalo iba raz. Jedno hlasovanie 12.30 e, dnes. A kompromisy boli podpísané. Celé to stanovisko podpísalo odobrilo. EPP, SAD, ALDE, ECR, Zelený a EFDD. Dve politické skupiny, ENF a GUE, neodobrili tieto kompromisy, ale ako viete, je to už teraz drvivá väčšina nášho výboru, ktorá súhlasila s takýmto stanoviskom, takže nepredpokladáme, že výbor Envy bude mať problém s tým, že to okamžite zapracuje, nebude vôbec ani čakať do 3. septembra. Oficiálne však budeme čakať na stanovisko z 3. septembra. A tak je to aj v našom predchádzajúcom návrhu ktorý bol o tom, ako bude vyzerať stretnutie 3. septembra, schôdza 3. septembra. Toľko teda o dohodách medzi našimi výbormi. A všetky politické skupiny sa rozhodli, že sa bude hlasovať vtedy, keď budú prítomní aj tlmočníci a bude tlmočenie k dispozícii, pretože sú to dôležité záležitosti, ktoré sú v hre Multilingvizmus napríklad, viacjazyčnosť, to je absolútna priorita. Má niekto nejaké otázky alebo poznámky? Pán Javor, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Nechcem e, využívať priveľa vzácného času. Ďakujem vám za úsilie e, vyriešiť tento ťažký problém. Čo sa týka COP24, tam súhlasím s vašim návrhom. Mám tu jeden možný problém, ktorý sa týka návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady o hodnotení zdravotníckých technológií. Čo sa stane, ak ITRE e, neodhlasuje túto správu, ak e, bude zamietnutá? To znamená, že nie len E, tie kompromisy, o ktorých slúbili, že ich zapracujú. Ale čo keď bude záverečné hlasovanie negatívne? To znamená, že sa tento návrh nariadenia nepríjme vo výbere ITRE, čiže tie kompromisy, o ktorých sme hlasovali dnes, hoci budú zvážené a zapracované, na, v záverečnom hlasovaní sa to odmietne. Ako vyriešime túto možnosť? Odpoviem vám. Je to pre mňa príliš komplikovaná otázka, aby som vám odpovedal e, okamžite. Odpoviem vám preto neskôr. A teraz, ak by ste dovolili, uvítal by som predsedníctvo Rady Európskej únie veľmi vrúcne. Ospravedlňujem sa vám za oneskorenie, ale je možno lepšie si takéto hlasovacie problémy vyjasniť skôr alebo ako neskôr. Vítam vás tu veľmi úprimne. Budeme hovoriť o témach. Ja si to musím pozrieť, nie je to veľmi jednoduché byť e, ma, by, vedieť na spameť všetky témy. Čiže je to prvá návšteva predsedníctva Rady Európskej únie, rakúskeho predsedníctva. Je tu rakúsky spolkový minister školstva, vedy a výskumu jadrových otázok. Som veľmi rád, že tu je pani Margaret Šrambok, Rakúska spolková ministerka pre hospodárstvo a digitalizáciu, takisto priemysel a digitálnu agendu. A vítame tu aj pána Heinza Fassmana, Rakúsky spolkový minister školstva, vedy a výskumu. Je výborné, že tu môžeme dnes hovoriť o týchto dôležitých záležitostiach. Sú tu úzke prepojenia medzi výskumom a digitálnou agendou. Prezentujú sa tu priority. Je to veľmi dôležité z nášho hľadiska. Tieto témy sú navzájom prepojené podľa nás a v oblasti priemyslu a digitálnej agendy tým sa zaoberá výbor ITRE počas rakúskeho predsedníctva. Bude tam zákon o bezpečnosti technologických sietí, o tom sme hlasovali ráno. Program e, Digitálna Európa, ten pripravujeme do budúcnosti. Program jednotného trhu pre podniky, ktorý sa predtým nazýval COSME. A takisto budeme hovoriť o obrane. Veľmi dôležité otázky. O jadrovej politike, tu budete riešiť počas rakúskeho predsedníctva, takisto rámcový program Horizont 2020 Euratom do roku, e, na roky 2001 až 2005 a takisto odstraňovanie jadrového odpadu a jeho ukladanie. To bude ďalšia téma. Takže je tu mnoho legislatívnych návrhov, ktoré budú na stole budú tu e, diskusie, ktoré budú závažné. Ďakujem obom ministrom, že prišli. Pán minister, pani ministerka, ďakujem za vašu prítomnosť. Otváram aj diskusiu a bude to naozaj e, rozhodujúce predsedníctvo pre Európsky parlament, pretože my by sme radi počas vášho predsedníctva završili mnohé otvorené témy. Bude to vaša zodpovednosť je to jasné z tohto časového hľadiska. A túto našu zodpovednosť berieme vážne a takisto vy máte v tomto svoj zástoj. Takže by som rád pozval pani Šramböck, ktorá začne s našimi diskusiami. Nech sa páči, máte slovo, pani ministerka. Uh, you, um, Ďakujem. Vážený pán predseda, vážení páni a dámy, vážení poslanci, drahý pán kolega Fasman, veľmi ma teší, že dnes e, môžem byť tu s vami a teším sa na e, veľmi dobrú výmenu názorov medzi parlamentom a nami počas nášho predsedníctva rady. Je to pre mňa osobne veľmi dôležité, preto ma teší, že e, priority predsedníctva, ktoré ma sprevádzajú v oblasti kompet a v oblasti obchodu, že sa môžem o tieto s vami podeliť. Ťažisko je predovšetkým téma priemysel a digitalizácia. Naša dnešná téma ani nemôže byť aktuálnejšia preto, lebo vidíme, že staré aliancie sa menia, vznikajú nové partnerstva, e, dochádza k technologickému pokroku a transformácia digitalizácie príslušným spôsobom napreduje. Našou úlohou je spoločne podniknúť kroky pre Európsku úniu tak, aby sme potenciály digitálnej ekonomiky spoločne v plnej miere využili. A tu mi dovolte e, sa dotknúť e, primárne troch bodov. Teším sa na diskusiu na vaše otázky. Prvý a dôležitý bod posilnenie európskej priemyselnej politiky. Tak ako eh, už Estonsko aj Bulharsko započalo eh, vlastne tento proces, tak aj v mojom záujme je, aby téma európskeho priemyslu bola posilnená a aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre všetkých eh, s politickými oblastiami životné prostredie, životné prostredie klíma a ochrana spotrebiteľov. Téma digitalizácie je pritom vynikajúcou príležitosťou Vidíme tu množstvo príkladov, e, ktoré e, dokazujú, že toto sú šance pre Európu, aby sa e, reindustrializovala Európa, čiže získať späť stratené priemysly, získať ich späť do Európy. Konkrétne v Rakúsku máme dva príklady, aktuálne príklady. Podarilo sa nám vytvoriť investíciu v, v oblasti výroby polovodičov, Čiže táto sa nenachádza v Číne, ale v Rakúsku je tam 1,6 miliard eur investícií a po druhé jeden na jeden z, jeden, jeden z nás ocelových fabrík e, sa nestavia v Číne ani v USA, ale v Rakúsku, v Steiermarku. Dôležité príklady, ktoré sa určite e, nachádzajú v každej krajine, aj vo vašich členských štátoch. Toto majú byť len príklady toho, ako je možné vytvárať pracovné miesta a obyvateľstvo príslušným spôsobom zapojiť, teda to, ktoré pracuje v týchto oblastiach. Dôležité, sú, e, dôležité je e, teda odborné vzdelávanie, ktorého sa neskôr dotknem. Čiže ako sa nám má podariť posilniť Európu. Je to v oblasti e, predovšetkým business to business, B2B. Tu musíme stanoviť základy a prijať príslušné opatrenia v oblasti B2C Spojené štáty boli veľmi rýchle, čiže poznáme veľké platformy, e, ktoré v oblasti poskytovania služieb, ale v Európe napriek tomu máme veľkú príležitosť, keď sa budeme opierať o naše silné stránky a našu konkurenčnú výhodu, inovácia, výskum a rozvoj. Čiže toto musíme čo najlepšie využiť a v týchto oblastiach musíme posilniť našu rolu. Všetky opatrenia, ktoré príjmeme počas predsedníctva rady, sa majú uberať týmto smerom. Čiže ide o to vytvoriť ekosystém, ktorý bude priaznivý, no a budú tu hlavné podniky, e, ako aj malé a stredné podniky, ktoré v Európe hrajú dôležitú rolu E, a pre, budú prepojené e, so začiatočnými podnikmi a vytvoria e, priaznivý ekosystém pre podniky. Chcela by som nás vyzvať k tomu, aby sme spoločne zvážili, ako odburávať byrokraciu a vytvoriť voľné priestory pre podniky v zmysle regulačných sandboxes, kde našim podnikom umožníme rýchlo napredovať s inováciami. Druhý dôležitý bod je téma digitalizácie, napredovanie digitálneho vnútorného trhu. Vy, ctený pár predseda, už ste spomenuli, že sú to dôležité témy a pokiaľ teda je našou úlohou e, napredovať počas e, najbližších šiestich mesiacov, e, máme vynimočnú zodpovednosť, aby sme toto podľa možností finalizovali, pretože pridaná hodnota pre európsku ekonomiku je vám určite všetkým známa, ale ešte raz chcem spomenúť toto jedno číslo. Môže sa nám podariť e, e, ročne, dodatočne e, vytvoriť plus 400 miliard eur ročne HDP a tu treba stanoviť jasnú prioritu. Priorita musí už e, vlastne zachádzať aj za rok 2019. E, ja sama mám 22-ročnú skúsenosť e, v oblasti IT a telekomunikácií a to nekončí rokom 2019. Jednoducho musíme vytvoriť moderný a vyvážený regulačný rámec spoločne a tu je obrovská ochota z mojej strany e, napredovať vo veciach. Chcela by som <clears throat> spomenúť tému e, Public Sector Information, respektíve Platform to Business, čiže toto sú dve oblasti, ktoré, e, na ktorých budeme intenzívne pracovať Tretí dôležitý bod je vzdelávanie, odborná príprava. Je, teda nedostatok odborných e, pracovných síl je jednou z najdôležitejších tam v Európe. Vo všetkých krajinách v rovnakej miere chceli by sme e, využiť čosi, e, čo, s čím sme urobili pozitívne skúsenosti v oblasti duálneho vzdelávania, dvojitého vzdelávania. Toto je dobrý prostriedok, ako znižovať nezamestnanosť medzi mládežou a E, využiť e, hospodárske výhody voči iným globálnym trhom. Opakovane počúvam od podnikov a ja sama mám tú skúsenosť, že tieto, toto vzdelávanie odborných pracovných síl je kľúčovým bodom. Môžeme to e, posilniť digitálnymi zručnosťami, preto je to úloha, ktorú máme a ktorú by som ponúkla všetkým krajinám, aby organizovali semináre intenzívnejšie, aby táto digitálna transformácia využitím dvojitého vzdelania mohla byť čo najlepšie podporená. Potom ešte trošku odbočka k odbor, obchodnej politike, pretože to bude dôležité aj pre mňa, aj pre vás. Treba hľadať nové cesty, vydávať sa novými cestami, uzatvárať nové partnerstva. Mám na mysli kvalitatívne nové partnerstva, kvalitné nové partnerstva, e, ktoré nás čakajú počas najbližších šiestich mesiacov e, s Japonskom. Ďakujem všetkým, ktorí e, intenzívne spolupracovali. Keď si zoberieme, že v podstate ide o tretinu HDP, že ide o HDP sveta a o 600 miliónov spotrebiteľov, ktorí e, z toho budú ťažiť, tak vidíme, že na základe nových e, e, hospodárskych partnerstiev otvárame nové možnosti. V konečnom efekte téma, ktorá nám prináša konkurenčnú výhodu, je téma inovácie, inovácie a inovácie. Toto sa nedá dostatočne zdôrazniť. Veľmi sa teším na spoluprácu a veľmi sa teším aj na vaše otázky. Ďakujem veľmi, veľmi pekne, pani ministerka všetky otázky, ehm, počítačová bezpečnosť, ehm, podniky, Európsky obranný fond, všetko je to veľmi dôležité. Ehm, toto všetko sú body vášho portfólia, ale spomenuli ste aj vzdelávanie, aj keď toto nie je hlavná kompetencia nášho výboru, pretože tomu sa venujú iné výbory, ale máme na tom veľký záujem, teda váš program, program Rakúska pre nezamestnanosť mládeže bol prijatý predchádzajúcim komisárom pre vzdelávanie, bolo to v roku 2013 a využili sme váš rakúsky program od začiatku desaťročia ako najdôležitejší a najefektívnejší program pre Európu. Čiže chcem vám zablahoželať eh, k vášmu programu. Bolo to veľmi dobre pre európskych občanov. Toto nie je zodpovednosť nášho výboru. Na druhej strane ale týka sa to aj malých stredných podnikov, energetiky to všetko spočíva na zásadách globálneho obchodu, preto nás eminentne zaujímajú všetky témy, ktoré ste spomenuli. Ďakujem pekne za váš príspevok a ak sa nemili, môžeme prejsť priamo k ministrovi Hajncovi Fasmanovi, ministrovi vzdelávania, pre vzdelávanie, pre školstvo, teda vedu, výskum, otázky jadra, výskumu, horizont Horizon Europe. Môžem vás poprosiť, pán minister, aby ste pristúpili k vašej reči. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, aj ja chcem nadviazať na tie ťažiská rakúskeho predsedníctva v oblasti výskumu a, a inovácií a chcem to vysvetliť chcem to predstaviť. Naša hlavná priorita v tejto oblasti je určite Horizon Europe, rámcový program pre výskum a inováciu pre roky 2021 až 2027. Som presvedčený, že ste informovaní o tomto rámcovom programe. Komisia to oficiálne eh, predložila 7. júna vo výbore ITRE máte veľmi ambiciozný harmonogram, eh, pokiaľ ide o rokovania. Aj my máme naše ambície, bez pochyby máme mm, teda eh, ciele a pokiaľ ide o eh, čiastočné nasmerovanie pre Horizon Europe, tak by sme toto chceli dosiahnuť. K obsahu návrhu komisie možno e, také trošku posúdenie e, z môjho pohľadu. Komisia má celkový e, rozpočet 100 miliard eur pre Horizon Europe. Myslím, že Európsky parlament a e, ďalší v Európe e, by si želali viac, ale musíme byť realistickí. Je tu viac, sú tu viaceré ďalšie výzvy, ktorým čeli Európa. Rozpočtový e, návrh pre Horizon Europe je výrazný, uberá sa správnym smerom a je v podstate zodpovedný. Komisia zdôrazňuje v súvislosti s Horizon 2020, že je tu veľa aspektov, ktoré predstavujú kontinuitu. Európska výskumná rada eh, pre eh, základný výskum Uh, opatrenia Marie Sklodovskej Kury, uh, kolaboratívne výskumné projekty v rámci spoločenských víziev, ako aj kľúčové technológie alebo kľúčových technológií. Toto všetko sa podľa môjho názoru osvedčilo a v tomto by bolo dobré aj pokračovať. Na druhej strane sú nové uh, body, nové opatrenia tieto Eh, si určite budú zasluhovať našu vynimočnú príležitosť. Eh, jednou z nich je myšlienka tzv. missions, misií, misie, eh, ktoré siahajú od základného výskumu až po konkrétnu realizáciu. Myslím si, že ja, ako aj veľká väčšina mojich kolegov v rade, vítajú túto myšlienku, ale aj tu si myslím, že musíme teda e, správne zvoliť tieto misie, aby e, sa z toho stali aj iniciatívy, ktoré budú citeľné ako e, život, pre veci ako životnú kvalitu občanov v Európe a teraz lepšia životnú kvalitu občanov. Ďalšia novinka v tomto rámcovom programe je Európska inovačná rada European Innovation Council. Aj tu musím povedať, že ešte množstvo detajlov je nejasných a určite budú predmetom, predmetom našich e, porád v najbližšom, v najbližšom e, pol roku, ale v princípe aj, tento, aj túto Európsku inovačnú radu vnímam ako pozitívnu. Výskum s dopadom, s impactom, toto má byť docielené a impact pokladám za e, dôležitú záležitosť. Impact, koncentráciu na tzv prelomové inovácie, breakthrough innovations, e, podpora spin-offs, ako aj podpora rýchlo narastajúcich inovatívnych podnikov, ktoré by mohli predstavovať alebo dosiahnuť ďalší stupeň svojho rastu. Európska inovačná rada by mohla predstavovať dôležité doplnenie portfólia rámcového programu, a určité národné iniciatívy, ktoré sú v tejto oblasti, by e, sa tým mohli doplniť. Tiež chcem spomenúť strategické plánovanie, strategic planning, to je nový e, pojem v rámcovom programe. V návrhu komisie to nie je úplne podrobne popísané, ale ja chápem ten zámer, e, z ktorého to vychádza. Je tu snaha o transparentnosť, e, je tu e, snaha o vyššiu mieru flexibility aj vzhľadom na rýchlo sa meniace rámcové podmienky. No a možno je dobré aj strategické riadenie rámcového programu. Toto všetko je pre mňa pochopiteľné, pretože je ťažké už dnes konkrétne spomenúť témy, ktoré budú relevantné v roku 2025. Ale tento proces strategického plánovania ešte e, bude musieť byť podrobnejšie preskúmaný a ja sa teším. Ako prvé som stanovil, že s ministrami výskumu 17. júla vo Viedni budeme mať takú prvú výmenu o spôsobe, ako má toto strategické plánovanie vyzerať. Možno ešte ďalší bod v rámcovom programe, ktorý je pre mňa tiež dôležitý. E, inovačná medzera, innovation divide, alebo rozširovanie, widening. Myslím si, že aj tu ide o to, aby Európa e, bola posilnená v oblasti výskumu a e, Eh, aby eh, nebola priepasť medzi eh, silnejším západom a slabším východom, teda z hľadiska výskumu, ale treba vytvoriť základy pre aktívnu účasť na rámcového programu, ale toto je úloha národných štátov predovšetkým. To nie je niečo, čo sa bude diať nevyhnutne v Bruseli. Je tu reformná agenda Európskeho výskumného priestoru. Teda to je dôležité, budeme o tom diskutovať v rámci nášho stretnutia budúci týždeň vo Viedni, nakoľko sa podarilo tento európsky e, výskumný priestor, ako by sa podarilo dosiahnuť takýto nefragmentovaný priestor, e, teda prekonanie e, inovačnej priepasti, to je úlohou členských štátov ale pokladám to za dôležité a za nevyhnutné, aby sme vytvorili rámcové podmienky a aby sme podporili určité ambície. Rámcový program eh, by mal eh, byť eh, programom excelentnosti, ale musí to plniť aj tie ďalšie úlohy. Myslím si, že Horizon prijal príslušné podmienky, keď máme na mysli horizontálny pilier. E, programy ako Sharing Excellence majú e, slúžiť k tomu, aby sa prekonala táto inovačná priepasť. Druhá priorita, ktorú si Rakúsko stanovilo, už e, to bolo spomenuté, ďalšie rozvíjanie európskeho výskumného priestoru, to je pre mňa dôležitý záujem. Innovation Divide to by malo byť vnímané ako úloha vytvoriť takýto spoločný výskumný priestor. Štruktúrálne reformy sú teda nie sú obmedzené na, niek- na určité krajiny, ale ide o štruktúrálne reformy e, v rámci inovačných systémov. E, toto je našou úlohou. Myslím si, že štruktúrálne reformy, úspešné štruktúrálne reformy za uplynulé roky boli docielané naše, e, e, naša iniciatíva spoločných programov, Joint Program Initiatives, alebo aj financovanie nových projektov medzi univerzitami a priemyslom v Slovensku. To je príklad takejto vydarenej štruktúrálnej reformy. Na našom zasadnutí rady v novembri chceme e, prijať všeobecné závery o ďalšom rozvoji európskeho výskumného priestoru, položiť si kritické otázky, kde boli docielené úspechy, kde ešte treba konať, kde je ešte priestor na zlepšovanie. No a podľa toho musíme nastaviť našu ďalšiu poradnú štruktúru. E, priorita, ktorú chcem ďalšiu spomenúť, sa týka úlohy sektorálnych politik pre výskumnú politiku cel celkovo. A tu som presvedčený, že by sme mali využiť sektorálne politiky. Myslím, že slovičko synergie eh, je slovo, ktoré sa často objavuje, niekedy je to magické slovičko pre budúce prepojenia eh, politických oblastí, ale tieto prepojenia politických oblastí musíme skonkretizovať, ako môžeme eh, využiť prostriedky zo štrukturálnych fondov, aby sa posilnila inovácia a výskum, ako digitálna Európa môže fungovať ako program, ktorý vlastne bude mať za obsah implementačný proces, aby e, sprevádzal e, výskum a inováciu. Musíme zvážiť, ako môžeme využiť synergie. Náš spoločný projekt e, s vysokovýkonnými počítačmi je dobrý príklad na to, ako synergie možno podporiť v oblasti výskumu. Takže, aby som to zhrnul, myslím si, že sme na dobrej ceste eh, v oblasti výskumu, inovácií. Vieme, kam sa chceme dopracovať eh, eh, k silnej, inovačne priaznivej Európe, ktorá globálnu, môže globálne teda súťažiť, viesť hospodárskú súťaž s inými krajinami. Tam sa chceme dostať a teším sa na spoločnú cestu e, pri dosiahnutí tohto spoločného cieľu. Ďakujem pán minister za vašu prezentáciu. Bolo to pre nás jasné, čo ste nám odprezentovali. Ďakujem za vaše aktivity a dovolte mi povedať, že Budúci týždeň tiež bude zasadnutie k rámcovému programu. Je to tretí najväčší bod, čo sa týka finančn- finančných, finančnej záťaže po poľnohospodárstve. Je to takisto jeden z najväčších, jedna z najväčších tém Európskej únie. Každých 7 rokov aspoň o 30 má vyšší rozpočet ako predtým, takže skutočne veľa takýchto programov v EÚ nemáme možno ešte nejaké pre mladých ľudí, možno Erasmus, ktorý bol dvojnásobne navršený, ale čo sa týka rámcového programu, aby takto rástol, aj čo sa týka zodpovednosti, ktorú máme my v rukách, začali sme 12-13 rokov dozadu, tam bolo 56 miliard eur na 7 rokov a teraz máme takmer 100 miliard na ďalších 7 rokov. Je to skutočne veľký rozdiel, vynikajúce, vynikajúci progres. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu a teraz prejdeme k diskusii. A predovšetkým koordinátori našich politických skupín a slovo dostane za EPP pani Pilar de Castillo. Ďakujem vám, pán, pán predseda, a vitajte, pani ministerka, pán minister. Medzi nami vy, zastupcovia predsedníctva Rady Európskej únie. Musím povedať, že som bola skutočne veľmi rada, keď som videla vaše tri priority. Všimla som si, že druhá z nich bola digitalizácia Ide o to, ako by e, naša Európa mala byť schopná obstať v hospodárskej súťaži, ako dať šancu EÚ, aby bola naozaj schopná hospodárskej súťaže na globálnej úrovni. Treba k tomu dodať, že digitalizácia je neoddeliteľnou súčasťou e, tohto prístupu, ktorý sa mi veľmi páči. Niektoré špecifické aspekty ktoré môžete dovršiť počas vášho predsedníctva. Viete, že sme už schválili mnohé čiastkové témy, ktoré tvoria balík digitalizácie, že sme dosiahli politickú dohodu v elektronickej komunikácii v Európskej únii, takisto politická dohoda v tomto výbore v, oblasti bezpečnosti počítačových sietí sme dosiahli dnes popoludní, ale ešte stále tu je mnoho otvorených tém, rozpracovaných. Viete, že predsedníctvo dokáže posunúť veci ďalej. Nie len preto, že ste zodpovední za politickú dohodu v konkrétnej téme, ale aj preto, že vy viete formulovať stanovisko rady a tým ovplyvniť konkrétne témy. A toto bude pravdepodobne tak i keď budeme hovoriť o konkrétnom prípade financovania, rozvoja, digitalizácie. Dávam prednosť programu, ktorý sa pokúša, pokúša investovať 9,2 miliardy v rámci rozpočtu na obdobie 2021-2027, aby sa vysporiadala únia s výzvami. Budú iste trialógy v rámci rakúskeho predsedníctva. Naozaj teraz môžete urobiť veľa, aby sa veci dotiahli do konca. Naše obavy, a zdieľajú ich mnohých ďalší, že treba odprezentovať týchto 9,2 miliard ako takých musí to byť v rozpočte. musí to byť vo VFR a nedá sa do toho zasahovať ďalšími programami, ktoré by odčerpávali z tohto cieľa, na ktoré sú určené, povedzme Horizont Hoci Horizont tiež súvisí s myšlienkou digitálneho výskumu, digitalizácie výskumu, ale tieto tri CEF, Horizont Európa, tieto špecifické tri programy by mali si rozdeliť 9,2 miliardy eur. Oni musia mať svoju vlastnú definíciu v v, v rozpočte na viaceré roky. Moja otázka je, súhlasíte s takýmto rozmýšľaním? Ste si vedomi toho, že takto sa to deje? A mohli by ste v rade počas mesiacov e, vášho predsedníctva niečo ovplyvniť tejto veci? Ďakujem. Ďakujem vám, hovorí pán predseda. A v mene socialistov a demokratov pani van Brandt, Katlin, ste belgičanka, súhlasíte s výsledkami Eduarda Martana, alebo zatiaľ nie? Bude nevyhnutné sa zhodnúť, pretože v rámci skupiny socialistov a demokratov nechceme žiadny Big Bang. Neobávajte sa, hovorí pani Katlin, u nás nie. Ale penal, budú pokutové kopy, viete, Belgičania ešte neprehrali ani jeden zápas. Všetky vyhrali. Takže aj keď boli pokutové kopy, vyhrali. Možno teraz prvý prehrajú, nikdy neviete, hovorí predseda. Ale tak či tak máte slovo. Nech sa páči. Rakúsko už teraz nie je súčasťou v semifinále, dokonca ani Španielsko, ani Nemecko, ani moja krajina, ani Portugalsko. Nikto tam vlastne nie je, ale Belgičan a pani Viering 2-1 pre Belgicko. Edward, je mi to veľmi ľúto, ale je to 2-1 pre Belgicko. Tu na v tejto miestnosti nič s tým neurobíte. Je, na, je mi ľúto. Katlin, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani ministerka, ja sa obratím na vás. Chcem sa vás pýtať všeobecnú otázku, ktorá sa týka priemyslu, automobilového priemyslu konkrétne. Je to naozaj urgentná záležitosť, v tomto výbore so sebou navzájom dosť nesúhlasíme, ale zdá sa, že sa zhodneme na fakte, že Európa potrebuje solidnú budúcnosť pre automobilový priemysel. Je pilier priemyslu v mnohých členských štátoch EÚ. Máme výrobné prevádzky v mnohých krajinách EÚ. Mnoho ľudí pracuje v automobilovom priemysle. Ale bojujeme tu istý boj, ktorý možno je nesprávny. Dnes sme, dnes neprešla správa o emisiách aut do poludnia a vidím tu veľmi úzke prepojenie na jednej strane ambícií, ktoré súvisia s klímou, s čistým vzduchom, ale sú takisto spojené aj s budúcnosťou automobilového priemyslu. A toľko otázka. Často nedokážeme zvládnuť takýto celistvý, celostný prístup. Na jednej strane máme klímu, na druhej strane máme legislatívu, ktorá sa týka vývoja rozvoja priemyslu. Ale my to musíme prepojiť, aby sme skutočne dosiahli budúcnosť e, automobilového priemyslu správnym spôsobom vrátane ambicióznych cieľov v oblasti CO2 a nulových emisí pre auta. Naši spotrebitelia potom začnú kupovať japonské alebo čínske auta, ak sa nám to nepodarí. Jedna z vecí, ktorá súvisí s touto témou, je na jednej strane výskuma vývoj, to podporujem, a na druhej strane investícia do infraštruktúry. A tu už začína moja otázka. Je to v rámci vášho portfólia? Máte E, na pláne nové investičné politiky, investičné nástroje, EU, EU Invest napríklad. A myslím si, že by sme si mali priority nastaviť tak, aby sme investovali do takej infraštruktúry, ktorá má budúcnosť. A elektrifikované auta budúcnosť majú. Je to otázka, čo bolo prvé, vajce alebo sliepka. Nikto si nekúpi elektrické vozidlo, keď nebude e, infraštruktúra na dobíjanie batérií. Ale členské štáty nekonajú. Takže apelujem a zároveň sa pýtam, ako by sme mohli dosiahnuť tento celistvý prístup a prepojiť CO2 pri autách a dodávkach a byť ambiciozný a investovaním do infraštruktúry v celej únii tak, aby sa ľudia rozhodli kupovať a šoferovať elektrifikované elektrické vozidlá. A takáto podpora potom bude nutná pre výskum a vývoj, aby to celé sa dovršilo zdarne. Aj vzdelávanie s tým súvisí. Tu potrebujeme tranzíciu, duálnu tranzíciu týchto dvoch priemyselných odvetviach, aby ľudia, ktorí pracujú v týchto dvoch odvetviach, boli vybavení na prácu v odvetviach budúcnosti. Uh, thank you. Ďakujem vám. Ďalším rečníkom je pán Krasnodebský. Nech sa páči, pán profesor, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcel by som sa spýtať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 Jedna kwestia to jest kwestia praw autorskich. Rakúske predsedníctvo sa bude musieť s týmito výzvami vysporiadať. Konkrétne rozmýšľam o tom, ako bude vyzerať e, copyright, ako bude vyzerať ochrana duševného vlastníctva v digitálnej ére. Som si vedomý toho, že Európsky parlament pracuje ešte stále na svojich stanoviskách a myslím si, že zatiaľ rada ešte nevyriešila túto tému, že by zmierila záujmy rôznych používateľov. Ešte stále nemáme e-mailové schránky zaplavené poštou, kde by ľudia žiadali o podporu tvorivých priemyselných odvetví v Európe. Rada to zatiaľ nedokázala e, zoskupiť a dať dovedna. A z toho vyplýva moja otázka. Čo si myslíte o budúcnosti e, práce rady, keď počas rakúskeho predsedníctva uvidíme prvý trialog tejto veci. Toľko moja prvá otázka. A moja druhá otázka, veľmi dôležitá. je geopoliticky dôležitá, menovite revízia smernice o plyne. Za ostatných 8 mesiacov som nebol schopný si predstaviť spoločné stanovisko, e, ktoré by bolo východiskom k rokovaniam vrátane revízie predmetnej smernice. Je to kontroverzné, je to projekt Nord Stream 2, ktorý je kontroverzný. E, Nemci sa na to pozerajú svojim spôsobom a potvrdili, že z ekonomického hľadiska ako projekt Nord Stream 2 nemá budúcnosť. Moja otázka znie, či sa Rakúsko mieni ujať takejto témy v Koreperi je to skôr rečnícka otázka, ktorú ani netreba hádam klásť. Ale mieni rakúske predsedníctvo vypracovať neutrálne stanovisko? Dôvod, pre ktorý sa pýtam, je ten, že rakúske firmy sú zainteresované do tohto projektu a spomenuli ste Horizont Európa. Povedali ste, že celý európsky potenciál musí byť trošku oživený a treba urobiť maximum preto, aby e, druhá Maris Sklodovská už nemusela odísť do Paríža. Aby e, Pierre Curie mohla mať e, kariéru vo vede, v Poľsku mnohokrát talentované ženy sa nedopracovali v rámci krajiny toho, kde by sa dopracovať mali a mohli. Pani Mlinár, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani ministerka, ďakujem pekne, pán minister, za vaše prezentácie. Ďakujem vám aj za priority digitalizácie, ktorú ste načetli ako jednu z priorit rakúskeho predsedníctva. Som rada, že k tomu môžem povedať pozitívne že sa nedostávame na pole konfliktu. Vy, pani ministerka, ste približili vašu víziu, respektíve vaše vnímanie aj v súvislosti s rakúskym hľadiskom, pokiaľ ide o túto oblasť. A chcela by som nadviazať na niečo, čo povedala kolegyňa Castillo Vera. Ja som spravodajkyňou eh, pokiaľ ide o Digital Euro program. Pani Castillo už o tom hovorila a my v rámci tohto programu pokrývame všetky tie body, ktoré ste sa dotkli tak vy, ako aj pán e, minister Fassman, pokiaľ ide o e, computing, a cyber intelligence, high computer skills. To je projekt, od ktorého sa ja slubujem, že bude vnímaný ako prioritný z pohľadu rakúskeho predsedníctva, tak aby sme dokázali to riešiť v zrýchlenom konaní Európska únia už je eh, v predvoji výskumu a ja dúfam, že sa vám podarí zabezpečiť tu na taký úspech tohto projektu. Mám otázku na vás v tejto súvislosti, eh, pani ministerka, či výskum v digitalizácii, napriek tomu, že je prezentovaný ako priorita, či bude mať aj nejaké konkrétne kontúry a aké ťažiskové body budete stanovať vy v rámci vášho ministerstva, tak aby ste v tejto oblasti to riešili celoeurópsky. Vo vašej prezentácii ste konkrétne veľmi vyzdvihli rakúsky zretel, ale ja samozrejme ako europoslankyňa, aj my tu ako samotný výbor potrebujeme počuť jasnú odpoveď na to, akú víziu má rakúske predsedníctvo rady v súvislosti s tým, ako bude fungovať Európa v rámci predvoja digitálnej revolúcie. Ďakujem pekne. Ďakujeme vám. Pán Javor, nech sa páči, ktorý tu predstavuje zelených. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem. Eh, úprimne vás vítam v Európskom parlamente. Mám otázku na pána ministra Fasmana. Využívam príležitosť, že máte zodpovednosť aj za jadrové otázky. Chcel by som sa spýtať na dohodu o Euratome. Má 60 rokov. Je to nariadenie a za ostatných 60 rokov bolo priebežne novelizované významným spôsobom. Realita našich trhov energetických v EU je úplne odlišná od situácie, kedy sa zmluva Euratom uzatvárala Takže viac menej je to zastaraná zmluva a skutočne prichádza podľa mňa čas zvážiť reformu, zvážiť revíziu tejto zmluvy. Totiž to vstupuje do e, konfliktu s verejným obstarávaním a s ďalšími e, témami. Hinkle Poinci napríklad bol E, súdny prípad, ktorého uzavretie uzatvára, očakávame vo štvrtok. Takisto máme Maďarsko jadrovú elektráreň, o ktorej sa rozhaduje. Takže plán na energetickú úniu a zmluva o fungovaní Európskej únie, zmluva o Európskej únii, e, zákony o verejnej súťaži a ďalšie zákony protirečia niektorým aspektom Euratomu. Takže ako by sme mohli revidovať Euratom, aby lepšie harmonizoval s inými právnymi normami Európskej únie, napríklad s nariadením hospodárskej súťaži? Je vláda pripravená sa venovať tejto téme alebo nie? Ďakujeme vám, pán kolega, za ENF sa teraz vyjadri, ako vždy, pani Kapel, ste vždy aktívna e, v týchto témach za ENF. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, že môžem preskočiť dvoch koordinátorov. To ma mimoriadne teší, samozrejme. Chcela by som sa srdečne poďakovať vám, pani ministerka Šrambek, a aj vám, pán minister Fasman, za to, že ste dnes predstavili tie ťažiskové body rakúskeho predsedníctva tu na výbore. A no samozrejme, ako výbor pre priemysel. E, nás teší, že ste povedali úplne na začiatku, že posilnenie politiky priemyslu je e, vo vašom hľadáčiku, že e, sa s tým stotožňujete. My máme tú víziu, respektíve cieľ, aby Európa 2020 vykazovala 20-percentnú industrializáciu. Potešiteľné je, že v Rakúsku to máme, Nemecko to má takisto. Ostatné štáty nie sú tak šťastné z tohto pohľadu nemajú také šťastie. Musíme tvrdo pracovať na tom, aby priemysel v konečnom dôsledku bolo, bola to oblasťou, ktorá zabezpečí rast zamestnanosti a e, teda samotný rast a že tam bude generovať investície a že posunie Európu z globálneho hľadiska a takisto to bude dôležité pre samotné obyvateľstvo. Digitalizáciu ste vypichli ako jeden z podstatných bodov, ktorý má zabezpečiť e, tú stratégiu rastu, ktorý e, má štartovať ten obrovský potenciál investícií a my sme počuli e, od e, Angelike Nibler, ona je zodpovedná za Digital Europe, ja, pán Angelika Mlinár, a ona hovorila, že pokiaľ ide o digitalizáciu, tak jej treba venovať značnú pozornosť. Je to obrovská oblasť a ten e, potenciál si načetli 415 miliard ročne, priestor narast v Európe. Hovorili ste o vzdelávaní, o digitálnych zručnostiach a dnes na výbore ráno sme schválili, to už bolo spomínané, správu o kybernetickej bezpečnosti. To je dôležitý aspekt digitalizácie po tých počítačových útokoch, ktoré sa dejú. A to je agenda, ktorú vy budete sprevádzať v rámci trialógov. A tam vás potrebujem ako silných podporovateľov a hovorcov po veci digitalizácie, pretože podľa našich eh, cieľov aj v zmysle cieľov komisie tá počítačová bezpečnosť alebo kyberbezpečnosť e, a jej agentúra ENISA má silný mandát, e, vybavená novými zdrojmi a takisto spadá pod novú schému e, harmonizácie, teda harmonizované certifikácie. Otázka kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ako k tomu budete pristupovať? Bude to jedno kompetenčné centrum na každú jednotlivú krajinu, alebo ako si to predstavujete? Druhej veci by som sa chcel dotknúť, politika obchodu, ktorá práve v časoch tak e, nepredvidateľného prostredia a klímy, ktorú máme, hovorili ste o Japonsku, Austrália, Nový Zeland je na dobrej ceste. To sú krajiny, ktoré sú silne proexportne zamerané. Je to dôležité a samozrejme vždy to treba dávať do kontextu e, obchodnej politiky. Chcela by som vás poprosiť, aby ste sa možno ešte dodatočne k týmto dvom bodom vyjadrili, teda politika obchodu a digitalizácie, aby ste možno uviedli niektoré opatrenia, ktoré z vášho pohľadu sú dôležité na to, aby tú latku e, úrovne alebo ten štandard priemyslu v Európe ste držali na vysokej úrovni. A pán Fassman, ste hovorili aj o Horizon Europe, a aj ďalší položili dodatočne otázku ohľadom tohoto. Je, nie pochyb, že je to najväčší výskumný program ale samozrejme, ako parlament eh, v rámci tých prostriedkov, ktoré predpokladá komisia, teda 100 miliard eh, prislúbených, to nestačí, chceme viac. Pracujeme v tomto zmysle na dvoch správach, kde voláme po 120 miliardách, tak aby výskum, inovácie, ktoré sú tak dôležitými hnacími motormi, boli zabezpečené, ktoré majú zabezpečiť rast investície, aby skutočne boli tu na tie prostriedky zabezpečené a chcela by som sa vás rada spýtať, ako sa na to pozeráte, aká bude vaša pozícia aj eh, pokiaľ ide o vyrokovanie viacročného finančného rámca, pokiaľ ide o navýšenie prostriedkov, tak aby sme eh, Horizon a takisto aj Európu dokázali pokryť aby sme to dokázali dvihnúť aj pokiaľ ide o iné oblasti. Vy ste e, právom sa toho dotkli, e, že sú tu niektoré ďalšie e, nové veci, ktoré by mali zlepšiť Horizon, Európska inovačná rada konkrétne, pretože my sme hovorili o tom, že nemôže to byť len bázický základný výskum, musí to byť troška naviazané na vývoj na trhu. To je podstatný krok. Potom sa spomínali niektoré konkrétne veci, vy ste hovorili o oceliarniach. To môže byť prípad takéhoto zmiešavania, pokiaľ ide o oblasť vyrobiť ocele, ktorá je priateľská z pohľadu životného prostredia alebo neutrálna. To je dôležité. A ešte dôležité z môjho pohľadu je, treba, aby zaznelo aj to, že a my to budeme riešiť v rámci našej parlamentnej práce, a síce prepojenie prostriedkov Horizon na štruktúrne fondy, alebo teda štruktúrálne fondy. Aký je váš názor, pán minister? Ďakujem pekne. Toľko naše vystúpenia v mene politických skupín. A teraz Ostatní kolegovia. Poprosím vás o krátke vystúpenia. A Pál Rybich je prvý, ktorého mám poznačeného. Srdečná vďaka, pán predseda. E, chcem sa e, chcem najskôr privítať spolkových ministrov tu na výbore a v Európe prepukla istá, ešte taká nová nálada a nie len z dôvodu rakúskeho predsedníctva, ale aj z toho dôvodu, že v tejto chvíli sa dohoduje nový finančný rámec na ďalších 7 rokov, ktorý bude pokrývať e, mnohé oblasti a ide o to, ako budeme schopní optimalizovať našu politiku a ako dokážeme patričným spôsobom sústrediť tieto politiky e, podľa želaní obyvateľstva Dneska sme hovorili o kódexe elektronickej komunikácie, dnes sme ho e, schvalovali, kde e, bola dôležitá aj otázka stropovania cien za vnútro štátne hovory, aby e, sme dokázali to nákladové hľadisko zohľadniť v legislatívnej snahe. V zahraničí máme taký problém, že asi 7 eur stojí 1 GB v rámci Európy, keď e, to chceme použiť na inom kontinente, tak to môže byť až 19 500 eur. Do istej miery to súvisí s obchodnou politikou, e, na druhej strane to súvisí aj s našim digitálnym vnútorným trhom. Zaujímal by ma váš postoj tejto veci. Pokiaľ ide o pána ministra Fasmana, moja otázka by znela, aj my sme pristúpili ako Rakúsko k superpočítaču, Rakúsko je krajina, kde je e, veľmi silno zastúpené kvantové, kvantová výpočtová technika. Ako to vnímate vy? Ide o to, aby sme posunuli a forsirovali tieto oblasti. My sme dali tú červenú čiaru, pokiaľ ide rozpočet na 120 miliard eur. Pascal Lamy a ostatní experti z Európsky parlament odporúčali 160 tak aby sme mali skutočne veľkú šancu, pokiaľ tu tie nové veci, ktoré prichádzajú zabezpečiť, aby sme ich dokázali aj efektívne odkomunikovať smerom na užívateľov. Ďakujem pekne, pán Lalonde. Um, uh, Ďakujem, pán predseda. Mám otázky pre pána ministra Fasmana týkajúceho sa programu Horizon Europe, Horizont Európa. Čo sa týka euro, auditu pri horizonte do 2020, ešte stále sa neuzavrelo, či je dosť financovania na klimatické zmeny. Cieľom bol 35 zatiaľ máme ledva 30 Tento audit vznesol aj otázku, či tých 30 bolo presných. Niektoré programy v realite sa nevenovali zmenám klímy. Takže aké poistky vložíte do systému, aby bolo isté, že v rámci budúceho rámcového programu sa e, cieľ 30 splní. Barcelonská deklarácia hovorí, že členské štáty by mali zvýšiť e, vývoj a výskum na 3 HDP. Sme dosť ďaleko od takéhoto cieľa. Aké aktivity navrhujete, aby to bolo možné dosiahnuť a aby sa odomkol európsky potenciál v novátorstve, inovácii, výskume a vývoji? Každý verí, že rada sa chce čo najskôr dopracovať k výsledku, ale na čo sa budeme ponáhľať my, ak rada je liknava. Ako mienite tieto veci riešiť, aby sme videli už prvé návrhy na konkrétne projekty už v roku 2021? Ďakujem vám veľmi pekne. Pán Eller. Srdečná vďaka. Ja by som chcel smerovať moju otázku na pána profesora Fasmana. Kolega už naznačil, by ste tak opatrne v rámci nadchádzajúceho predsedníctva popísali finančný rámec, ale je tu skutočnosť, že najskôr sa musí rozhodnúť samotná rada, či sa odkloní od toho 3% cieľa, pretože to, tento cieľ si stanovili samotné šéfovia hlavy, teda štátov a vlád. Keď hovoríme o percentuálnom vyjadrení, to je teda percentuálne vyjadrenie, ale v e, absolútnych číslach 190 miliard eur a tým e, pádom by aj priemysel sa mal dostať na tú úroveň deklarovanú 3%. Musíme si ujasniť to, že tých 100 e, miliónov treba vnímať obozretne, pretože 10 miliárd v rámci rozpočtu má ísť na polnospodárstvo. Pomerne udivujúce, keď si vezmeme, aké sú tie stanovené ciele, ktoré právom formulovala vaša kolegyňa, pokiaľ ide o umelú inteligenciu a digitálnu oblasť. 10 e, miliárd na polnospodárstvo, 3,5 miliardy na súvisiaci nástroj, to nikdy nebolo plánované, že to, bude, že to pôjde s prostriedkou na výskum. De facto treba povedať, že program nepredpokladá nejaké veľké navýšenie prostriedkov. Moja prvá otázka, týmto pádom sa lúči e, rada s tým 3% cieľom alebo odkláňa sa od neho. Druhá otázka z pohľadu procesného, procedurálneho. Pri mnohých otázkach, ktoré ste sa dotkli, vzniká problém, že práve rada mala problém s týmito vecami. Parlament navrhol vyrokovanie synergií, rada potom 3 mesiace hamovala, pretože v rámci posledných rokovaní nebola schopná sa dohodnúť, e, dospieť k jednotnej pozícii. E, vy ste nazvali cieľ parlamentu ambiciozným. E, jeden z dôvodov ambiciozného cieľa je, že chceli sme dať šancu rade, na rozdiel od posledného prípadu, aby rýchlejšie dokázala zaujať stanovisko k rokovaniam pokiaľ ide o tých 18 mesiacov rokovaní, 2 mesiace to stálo v plus minus, pretože niektoré porcie, niektoré časti musela rada stráviť. A tým pádom moja otázka, odhľadnúť od našich ambícií, aké sú tie vaše ambície, nielen pokiaľ ide o samotný časový plán, ale aj skutočné pozície v jednotlivých oblastiach. Ďakujem pekne. Zoríňu. Pán kolega Zoríňu. Presidente, Em primeiro lugar, uma das prioridades da presidência austríaca é a digitalização. Ďakujem pekne. E, pokiaľ ide o vyjadrenie Rakúska, rakúskeho predsedníctva, zaujímavá digitalizácia. Je tu tá kľúčová myšlienka, aby Európa chránila túto oblasť, aby uvažovala nad tým, ako môžeme použiť digitalizáciu na to, aby sme ochránili osobitným spôsobom to, čo treba. Hlavne, aby sme do toho zahrnuli osobitným aj teda spôsobom ochranu a inkluzívne práva. Ja som tieňovým spravodajcom, pokiaľ ide o digitalizáciu. Ja som e, mal veľa možností zamýšľať sa nad týmto programom. Spôsob, ako sa pristupuje e, k tejto otázke, to bude mať naozaj veľký dopad na budúcnosť, na no, to, ako to bude vyzerať. Iniciatíva, ktorú spustil predseda komisie Juncker, Wi-Fi for You, v dôsledku tejto iniciatívy sa výrazne zvýšil dopyt v porovnaní s očakávaniami. 17 tisíc kandidátov, 11 tisíc už schválených, počas bulharského predsedníctva, ktoré spravilo gro tejto práci a teraz e, pokračuje tento program pod vašim predsedníctvom. Gigabyte, digitálny svet, otvorený digitálny svet, e, prístupný všetkým, kdekoľvek sa nachádzajú, to je principiálne z pohľadu ekonomickej sily takéto iniciatívy. Aké je vaše hodnotenie tohto programu Wi-Fi for You Sú to tie európske hodnoty, e, ktoré zdieľajú všetci, pokiaľ ide o budúcnosť, ktorá má byť európska. Z rôznych dôvodov, e, povedzme, táto agenda e, padla teraz na rakúske predsedníctvo a dúfam, že budú padné dôvody na to, aby sme sa tešili z tohto faktu. Pokiaľ ide o energetiku, veľa sa o tom nehovorilo. Zajtra ráno, pardon, dnes ráno sme hlasovali o e, obnoviteľných zdrojoch, energetickej efektívnosti a tak ďalej. Počas rakúskeho predsedníctva je nevyhnutné, aby členské štáty predstavili a predložili svoje plány v období 2020-2030 a takisto z pohľadu 2050 výhľadovo treba sa zaoberať energetickou politikou. Pokiaľ ide o tento balíček, e, globálny balíček pre energetiku. Čo nám môžete k tomu povedať? Čo môže predsedníctvo povedať? Čo sa týka tej energetiky, vôbec som nepočul poľské tlmočenie. Mám to opak- zopakovať po anglicky? Nie, nie, len nemal som polštinu. Sekretariat mi povedal, že sa to takto dialo. Pamätajte, kolegovia, že ďalší bod na programe bude s pánom ministrom zodpovedným za energetiku. Začneme o 20 minút, takže všetky otázky tohto sa týkajúce by môžete odložiť o 20 minút, ale ak chcete sa ich spýtať teraz, je tu s nami iný pán minister, nech sa páči. Ak som to správne pochopil, hoci to bolo trošku ťažšie tentokrát, prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, je to pán Saudargas. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, a blahoželám rakúskému predsedníctvu. Je to naozaj komplexný prístup, ktorý ste si zvolili. Mám konkrétnu otázku, ktorá sa týka umelej inteligencie. Čo tým chcem povedať? Priemysel má dlhodobé plány a preto je ľahšie prognostikovať. Aj umelá inteligencia má za sebou 50 rokov svojej histórie, ale pozrime sa, čo sa udialo za ostatných 5 rokov. Prelom je bezprecedentný. kvôli kapacite počítačov, kvôli big data, kvôli analýzam. Už dokonca reagoval aj priemysel, investície sa exponenciálne rozrastli a je v Európe možné, že sme niečo prehliadli. Máme tu oznámenie komisie. Vieme, že v USA a v Číne sú určité politické reality. Čo konkrétne mieni urobiť predsedníctvo Rady Európskej únie v tomto smere? Alebo to zostane tam, čo už je známe? Pri tom, čo už je známe? Ďakujem pekne, pán kolega. Ďalšou rečníčkou je pani de Mondo. Ďakujem pekne, pán predseda. Mali by sme otázku na pani ministerku Šambekovú. Tu som, pani ministerka. Prvá otázka sa týka Európy, ktorá ochráni, chráni, pretože máte takýto slogan, ktorý sa v princípe týka migrácie, ale chcem sa pýtať, spýtať, či máte aj konkrétny prístup, pretože ten eh, program sa mi zdá byť pomerne vágný. Pokiaľ ide o aj všetky zamestnanecké miesta, Európa má ochraňovať aj tie. Ja si beriem tento príklad, lebo je to praktický príklad 11. Eh, apríla eh, minulého roku som eh, napísal list, pokiaľ ide o Bank Itáliu, ktorá spadá do Hypobank rakúskej skupiny. To je otázka prepušťania zamestnancov. 6. júna to prebrala rada a nikdy som nedostala odpoveď na túto otázku. Pardon, to bolo z 11. apríla tohto roku. Ako dá Európa odpoveď na ťažšie otázky, keď nedokáže odpovedať ani na jeden list? kde takáto prax neodpovedať. E, ďalšia otázka sa týka e, výskumu a superpočítača. Otázka na ministra Fassmana sa týka konkurenceschopnosti voči Spojeným štátom a Číne, pokiaľ máme túto medzeru technologickej povahy, ale takisto aj z pohľadu vedeckej aplikácie. Ako chcete prekonať takúto medzeru? Ďakujem. Uh, uh, a v neposlednom rade na zozname rečníkov sa nachádza pani Viering. Chcel by som vás informovať, že pani Cabezon Ruiz uh, oznámila, že zapracuje všetky naše kompromisné pozmeňujúce názory. Telefonovala mi, vie o nich, pozná ich a je pripravená ich zapracovať. Povedal som jej, že sme odhlasovali 90 našich kompromisov, takže to treba vziať veľmi vážne. Pred hodinou som s ňou hovoril o tejto téme. Pani eh, Viering, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani ministerka Šambok a pán Fassman, ďakujem, že ste prišli. Mám niekoľko otázok o Horizon Europe, Horizon Európa. Skutočne otvorí rakúske predsedníctvo túto tematiku a budete s nami rokovať ešte počas tohto mandátu? Skôr e, súhlasím s pánom Mellerom o, št- o strategickom programovaní, pretože nad ním vysí otáznik a čudujeme sa, ako vytvoriť prepojenia medzi legislatívami CEF, Invest EU a kohézia, ako toto je možné zabezpečiť. A posledná vec, na európskej úrovni je úspech ak sú investície prepojené aj na národnú úroveň. Takže viac ľudí by malo o tom hovoriť, než sa pokúšať eh, rozmelniť myšlienku excelentnosti a rozširovať eh, aktivity. Aký máte na to názor? Vy ako rada, vy čo ste na čele rady Európskej únie, čo s tými peniazmi na koheziu? Ako podporíme eh, tieto predmetné témy na unijnej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyňa, za vašu otázku. A teraz by som navrhol, aby sme prešli k odpovediam. Začnem tým, že poprosím pani Šrambok, aby odpovedala na niektoré otázky a takisto poprosím pána Heinza Fassmana, aby odpovedala. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým za zaangažovanosť. Chcela by som svojou odpoveďou, e, pokiaľ ide o tému Digital Europe Program, tak začnem túto tému, pretože často bolo toto spomenuté. My ako predsedníctvo môžeme uvítať návrh programu Digital Europe pre obdobie 2021 až 2027 je to naozaj skutočná prítomnosť Európy e, v rýchlo sa meniacom digitálnom svete, takže Európa musí byť na to pripravená, potrebujeme ambiciozne financovanie a takisto e, výrazné investície. Toto je dôležitá téma pre nás a podporujeme to, takže chcela by som e, sa vyjadriť niektorým témam, ktoré ste už spomenuli. vysokovýkostné počítače, umelá inteligencia, ehm, vyvinutá, vyvinuté digitálne kompetencie, digitálne kapacity a interoperabilita. Dovolte mi stručne povedať niečo na tému eh, vyvinuté digitálne kompetencie. Pýtali ste sa ma na ťažiska v rámci eh, Digital Europe. Ja toto pokladám za jeden z najdôležitejších bodov. Keď sa pozrieme na výsledky štúdí v Európe, tak vidíme, že veľká časť obyvateľstva e, má problém s nízkymi e, digitálnymi schopnosťami a má to súvislosť aj so zamestnateľnosťou, so schopnosťou vykonávať budúce e, zamestnania a v súčasné zamestnania. Čo sa týka financovania finančného rámca, chcem len poukázať na to, že finančné aspekty viacročného finančného rámca musia byť vnímané ako celok a rada vo vysokom tempe v balíku k viacročnému finančnému rámcu e, teda už pracuje na tom na úrovni ministrov, už to bolo prijaté 14. mája, teda bol, bolo to započaté celý tento proces a teraz e, sa týždenne, dochádza k týždenným stretnutiam. Vidím, že celkový koncept, ktorý musíme spoločne dosiahnuť, pokiaľ ide o tému digitalizácia, pokiaľ ide o počítačovú bezpečnosť v Európskej únii. Tu zaznelo viacero informácií, otázok ENISA bola z jednou tém. Po intenzívnej práci estonského a bulharského predsedníctva, za čo sa chcem poďakovať, Rada na zasadnutí 8. júna prijala všeobecné nasmerovanie k návrhu nariadenia o tejto agentúre Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť s plným nasadením a v úzkej spolupráci s parlamentom, e, teda s vami by sme chceli v tejto práci príslušne pokračovať. Dôležité je povedať, že téma e, počítačovej bezpečnosti je niečo, čo by nás malo sprevádzať vo všetkých životných oblastiach, v oblastiach digitálnej kompetencie až po e, zabezpečenie a inováciu. Aj tu chcem poukázať na jednu dôležitú tému vytvorenie na vytvorenie Innovation Hubs, už ste to spomenuli, je to e, pre mňa e, dôležitá téma. Dobrý e, vývoj, ktorý prichádza v Európskej únii, takže toto chceme posilniť v jednotlivých krajinách aj v Európskej únii, ale počítačová bezpečnosť to je národná kompetencia vo vysokej miere, v silnej miere ENISA tu má e, zohrávať podpornú sprostredkovateľskú úlohu, kompetenčnú úlohu, ale počítačová bezpečnosť je čosi, e, za čo sú zodpovedné aj členské štáty a musia samotné, e, samotné členské štáty musia do toho tiež investovať. Potom je jedna veľmi dôležitá téma, veľká téma, ktorú ste spomenuli. Toto je otázka, ako teda e, malé a stredné podniky, e, veľké podniky boli e, konkurencieschopnejšie. Dôležitá je téma informácia verejného sektora, public sector information. Tu chceme napredovať. Ide tu o rýchly pokrok, pokiaľ ide o prístup k údajom, k informáciám pre výskumné inštitúcie na jednej strane a určite E, to zdieľam s kolegom Heinzom Fassmanom, ako aj pre výskumné inštitúcie v aplikovanom výskume pre, e, pre, pre e, inštitúcie. Takže tu sa budeme pokúšať o pokrok čo najrychlejšie. No a všeobecne sa tu spomenula téma priemyselnej stratégie. Priemyselná stratégia tu ide o holistický prístup, ako chceme postupovať. Už teraz pracujeme na dokumente predsedníctva, ktorý v septembri bude dokončený. A vychádzajúc z toho, chceme vytvoriť monitorovací mechanizmus v oblasti priemyselnej politiky. Ide o to, aby sa vytvorili rovnaké podmienky s inými oblast, oblastiami. Nejde o to, aby priemyselná politika bola nad e, udržateľnosťou, nad e, e ochranou životného prostredia, ale ide o to, nadviazať na niečo, na čo sa trochu zabudlo, odkiaľ pochádza jadro Európy, kde môžeme vytvoriť množstvo pracovných miest a práve digitalizácia nám pomáha. Umelá inteligencia, robotika nám pomáha vytvárať nové pracovné miesta. Toto chcem e, tu chcem zareagovať aj e, na to, čo sa týka nášho predsedníctva rady. To sú naše tri ťažiska. Hlavné ťažisko jedna Európa, ktorá chráni, potom téma, čo e, e, sa týka migrácie, ale toto teraz nie je našim predmetom. Druhá téma digitalizácia ako základ pre blahobyt a konkurencieschopnosť Európy a e, tam za tým je ochrana pracovných miest v Európe, pretože keď sa nám potarí Eh, <clears throat> priniesť nové priemyselné sektory eh, do Európy, tak budeme chrániť pracovné miesta a budeme vytvárať nové. Ak eh, budeme sprostredkovávať digitálne kompetencie, tak to povedie k tomu, že budeme mať schopnosti, budeme schopní tieto pozmenené profesné profily naplniť. No a Rada to postupím v liste ministrovi financí, ten podnet, teda tento list, aby to zohľadnil, aby na to odpovedal. Pokiaľ ide o automobilový priemysel, to sa nás dotýka v dvoch zmysloch. Na jednej strane, pokiaľ ide o obchod, pokiaľ ide o postihy clá, tu vás chceme podporiť, aby e, sa našli možnosti, ako sa dostať z tejto situácie. Faktom je, že v rámci prvého kroku boli stanovené clá, clá, e, hliník, ocel. Myslím, že vyváženým spôsobom a dosť jasne sme zareagovali. Európa, ktorá drží spolu, nenechá sa rozdeliť. No a ten istý program musíme aplikovať, aj keď ide o clá e, v automobilovom priemysle, ale zároveň je našim E, želaním e, e, vytvárať premostenia a opatrenia, aby, sa, aby k tomu nedošlo. Pokiaľ ide o CO2, tu sme zosúladení s Ministerstvom životného prostredia. Redukcia CO2 je dôležitý krok, ale nesmie to byť v neprospech podnikov. Samozrejme, pre Európu potrebujeme vyvážený balík, potrebujeme čas, aby sa európske podniky mohli E, tomuto prispôsobiť a nastaviť sa na to. E, chcem zdôrazniť, že digitalizácia e, zahrania rôzne aspekty. Téma umelá inteligencia bude predstavovať ťažisko. Ide aj o to, aby sme vytvorili prístup pre stredné podniky k údajom na jednej strane a k možnostiam umelej inteligencie. To ste správne identifikovali. Ďakujem za tie inputy, ktoré samozrejme zohľadním. Najväčšia výzva, pokiaľ ide o strednú štruktúru Európy, aby <clears throat> sme stanovili príslušné opatrenia, aby sme podporili stredné podniky. E, chceme vytvoriť rámec touto témou Digitálna Európa na základe témy výskum a rozvoj Eh, s témou eh, Regulatory Sandboxes. Tam sa koncentrujeme na tému umelá inteligencia. Ďakujem za vaše inputy. Eh, dúfam, že som zodpovedala väčšinu vašich otázok. Ak nie, tak som k dispozícii pre individuálny dialog. Rada si zoberiem so sebou tieto podnety, budem o tom diskutovať so svojimi expertmi. A všetko to bude zohľadnené. Ďakujem pani ministerka za všetky vaše odpovede. Nech sa páči pán minister Heinz Fassmann. Ďakujem. Pani Brem práve vyšla von, ale chcel som odpovedať na to, čo sa pýtala. Ale keďže v digitálnom období sa nič nestratí, musela sa pripraviť na večerný zápas. Je to až o 6, ale viete, ako to je. Takže pani Brand za, e, spomenula strategický postup aj v oblasti e, podpory výskumu. A, tým, a s tým má úplnú pravdu. E, samozrejme musíme, pokiaľ ide o našu stratégiu podpory výskumu, musíme zdôrazniť tie body, o ktorých vieme, že pre e, ekonomickú konkurencieschopnosť Európy, ale aj pre sociálny rozvoj Európy sú dôležité. Myslím, a tu sa zastávam Horizon Europe, že sme dospeli k rozumnej rovnováhe medzi pilierom 2 a 5 klastrami, e, ku ktorým sme dospeli a každý z týchto klastrov popisuje veľkú otázku z oblasti výskumu a aj strategické nasmerovanie na základe týchto klastrov a spomínate si, tie klastre sa nazývajú klíma, energia, e, security, bezpečnosť, e, kohezívna spoločnosť, čiže to sú veľké e, otázniky, Eh, poklad, ktorý sa orientuje Horizon Europe. A Horizon Europe aj v prvom pilieri má čosi ako základný eh, eh, výskum. Je to výskum z dola nahor, kde sa ponecháva priestor pre kreativitu, pre výskumných pracovníkov v Európe, aby sami stanovili, čo sú strategicky dôležité otázky z ich pohľadu. Strategické otázky, ktoré sú od komisie ale, alebo teda e, z rady, e, tak tie sú vynikajúce, ale neviem, či sú to vždy tie najinovatívnejšie otázky. Niekedy je dobré a zaujímavé vypočiť si, čo e, k tomu vyvíjajú výskumní pracovníci bottom-up z dola nahor. Čiže preto hovorím Horizon Europe, dobrá rovnováha medzi týmito dvoma cieľmi. Pani Brand spomenula ešte niečo iné, čo už sem celkom nepatrí, ale spomenula to a chcem to zdôrazniť pokiaľ ide o otázky digitálnych zmien, treba zohľadniť tie, ktoré eh, eh, teda eh, nevedia narábať s týmito zmenami. 50 ktorí čelia novým výzvam a je tam potrebné akási zmena ehm, spôsobilosti. To nie je len otázka tohto ministerstva, je to aj otázka môjho ministerstva ale oveľa viac je to otázka národných vlád. Pán Krasnodýbický, Krasnodýbický, prepačte, moja polština je slabá. Vy ste e, položili dve veľmi relevantné otázky. Pani Sklodovská ako výskumníčka E, mala veľmi ťažkú cestu. V rámci Horizon Europe by pani dnes, Sklodovská keby žila dnes, tak by mala ľahšiu cestu. Pretože sme vytvorili ERC a to je um, individualizovaná podpora a ona by bola mohla ísť svojou cestou so začiatočným grantom, respektíve e, so senior grant, grantom bola by mala k dispozícii 1,5 až 2 milióny e, eur a mohla vytvoriť svoju vlastnú pracovnú skupinu ERC, to je lokomotíva Európskeho základného výskumu. A naozaj sa to osvedčilo. No a pani Sklodovská by už dnes Eh, nemusela, nebola, by sa musela vydať za niekoho, kto by jej bol pomohol, pretože ten rodový aspekt je zakotvený v Horizon Europe ako všeobecný cieľ, eh, ktorý sa vyjadruje na úrovni eh, projektu alebo stáva sa rozhodujúcim. Tie projekty sa volia na základe dopadu, ale samozrejme je to tam aj zohľadnené, ako to vyzerá s rodovou perspektívou. Pán Javor Chaver, vy ste sa opýtali vy ste sa opýtali eh, na zmluvu Euratom. Opýtali ste sa to rakúskeho predsedníctva. Vy máte nepríjemný eh, pocit pri tej otázke, ja mám nepríjemný pocit pri odpovedi, pretože viete, že Rakúsko má kritickú perspektívu, pokiaľ ide o eh, jadrovú energiu a na tejto kritickej perspektíve sa nič nezmenilo. Rakúsko sa dlho zasadzuje za reformu e, e, zmluvy, za reformu zmluvy Euratom. My by sme chceli ten účel podpory eliminovať, ale účel ochrany Ehm, zmluvy Euratom by sme chceli rozvinúť. Chceme zabezpečiť eh, spravodlivú hospodárskú súťaž medzi jednotlivými technológiami na výrobu energie a chceme zabezpečiť, aby určité rozhodovacie procesy mohli byť demokratizované. To je dobrá správa. Eh, zlá správa je, že zmluvu Euratom počas nášho predsedníctva nebudeme riešiť postupíme to potom e, rumúnskému predsedníctvu a je na to dobrý dôvod. Pani Kapl? Je ešte tu pani Kapl? Áno. Pani Kapl. E, a jednu otázku by som zlúčil s otázkou pani Eller, alebo oboje sa týka e, vybavením prostriedkami, či 120 miliónov stačí alebo nie. Ja môžem povedať, že ak to bude viac ako 100 miliónov, tak ja sa tomu nebudem brániť. Ja príjmem, čo sa poskytne, ale otázka rozpočtu je otázkou, ktorá e, spadá na Radu pre všeobecné záležitosti, ale výskum a inovácie budem určite e, presadzovať. A bude to pre mňa ľahké, pretože som presvedčený, že s výskumom a inováciami e, to je jedna z dôležitých úloh do budúcnosti Európskeho parlamentu. Pani Kapl, položili ste otázku a položila ju, niečo potom sa pýtala aj pani Virn, Vernik, aké je prepojenie štrukturálnych fondov z e, Horizon Europe, aké je prepojenie, ako konkrétne toto prepojenie vyzerá, to, to ešte musíme zistiť. Ale ja som veľmi za to, aby existovalo takéto prepojenie. Komisia bude urobiť návrhy, ako si predstavuje takéto prepojenia, štrukturálne fondy, E, premostenia, diálnice, e, dali by sa vybudovať aj výskumné inštitúcie, dala by sa vytvoriť infraštruktúra a tu očakávam návrhy komisie. Pán Rubik, položili ste zaujímavú vedeckú otázku. Pomer medzi quantum computing a HPC Oboje sú technológiami budúcnosti, ale HPC e, zjavne slúži k tomu, aby sa vytvárali, e, vytva, vypočítavali komplexné simulačné modely, aby sa nemuseli robiť reálne experimenty. Materiálna fyzika sa e, e, dostáva na molekulárnu úroveň, simulujú sa tam molekuly, aby sa testovali vlastnosti materiálov. A keď materiály obsahujú množstvo molekúl, potrebujem e, e, dobrý výpočet, pretože inak v, tomto, v tejto agregovanej procedúre chcem na to prísť. Quantum computing to je niečo iné. Quantum computing je nová forma počítačovej architektúry. Myslím, že v obidvoch bodoch e, by bolo dobre, keby do toho Európa investovala. KPHPC, čo teda štát nemôže zasahovať do veľkých technológií. Keby sme to urobili, tak by sme sa dostali na zoznam najlepších a najrychlejších e, e, počítačov 9000. Nikdy nedosiahneme rýchlosť Číny alebo Japonska, ale keď e, sa spojíme, tak máme dobrú šancu to dosiahnuť. No a pokiaľ je o quantum computing, tu máme určitú konkurenčnú výhodu, pretože ešte nepotrebujem na začiatku toľko e, finančných prostriedkov. Quantum computing by sme určite mali ďalej podporovať. Pán predseda e, Busek sa na mňa škaredo pozerá, vidím. No ale možno ešte jedna otázka. Môžem ešte... E, áno, áno. Môžete odpovedať, lebo čo sa nedá zodpovedať teraz, to zodpovieme o niekoľko minút, lebo bude ďalšie kolo s vami. Dobre, chcel som ešte zodpovedať otázku pani Monte, čo sa týka medzery v rozsahu pôsobnosti, čiže je tam medzera e, pri implementovaní výskumných výsledkov do konkrétnych ekonomicky relevantných spoločensky relevantných akcií. Máte absolútnu pravdu, a tu je medzera v porovnaní so Spojenými štátmi. Súvisí to tak trochu s našimi administratívnymi procedúrami, kedy a za akých podmienok a s akými nákladmi je možné založiť spoločnosť a aké záruky preberá niekto, kto založí spoločnosť, či by nebolo lepšie, keby sa stal zamestnancom nejakej firmy. Spojené štáty sú tu oveľa e, voľnejšie, ale musím povedať, že Horizon Europe e, tento aspekt zohľadnil a práve tretí pilier, inovačná rada, e, to je jej úloha. Task finding, kde sú zaujímavé disruptívne technológie, ktorým by sme mali pomôcť preraziť konkrétne finančné podpory pre spin-ups, e, spin-offs, ktoré sa zväčšujú. O tomto treťom pilieri inovácie, Open Innovations určite ešte budeme diskutovať pretože e, mne celkom nie sú jasné úplne všetky veci, akým spôsobom sa dostať e, k tým, alebo ako nájsť tie disruptívne technológie. Máme na to ešte čas, ale je dobré mať to na programe teda čo sa týka výskumu a teda research with impact. Toto je pre mňa dôležité. No a teda ešte jedna otázka. Pán Sorino. Pán Sorimio sa opýtal, ako to vyzerá. Dopoludnia ste hovorili o energii a o e, redukcii energie a ako sa k tomu stavia výskum. Chcem len povedať, že energia to je jedna zo strategických otázok. Klaster 3, pilier 2, 15 miliard sa vynakladá pre e, energetický výskum. To je predpoveď. Možno očakávať, že e, národné štáty a národné e, inštitúcie sa uberú podobným smerom a z 15 miliard sa za relatívne krátky čas stane mnohonásobok keď naše výskumné inštitúcie budú robiť čosi ako alignment. Dobre, všetko, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Bolo vynikajúce si vypočuť a diskutovať s vami takéto dôležité otázky. Želám vám všetko najlepšie, lebo veľa toho závisí od vášho predsedníctva. Ďakujem za vašu spoluprácu, za, vašo, za vašu otvorenosť a všetko dobré. some questions on energy. E- Otázky k energetike. Niektoré sa spomenuli, ale napriek tomu budeme diskutovať opäť s našim pánom ministrom Heinzom Fassmanom, ktorý nahrádza Elizabeth Köstinger. ktorý je ministrom pre trvalú udržateľnosť a cestovný ruch. A bude hovoriť e, o, otázka, otázkach, na ktoré sme nepočuli odpoveď. Na iné sme odpoveď počuli, takže netreba ich opäť klásť. Ja osobne mám otázku k energetike, ktorá ešte neodznela, takže ja si dovolím ju položiť. Vážený pán minister, radi by sme vás poprosili, aby ste začali. Chápem, že počas rakúskeho predsedníctva vaša zodpovednosť a zodpovednosť pani kolegyne Elizabeth Kestingerovej bude zahrňať balík čistých energií, energetickú časť programu Spájame Európu. Connecting Europe Facility, investičné projekty do infraštruktúry v oblasti energetiky, čo sú veľmi dôležité témy pre náš výbor, keďže ako výbor sme zodpovední za energiu ako takú, celý, celý široký rámec energií. Poprosím vás, aby ste začali s vašou prezentáciou. Vážený pán predseda, dámy a páni, Chcel by som sa srdečne poďakovať za pozvanie. Máte možnosť e, vystúpiť tu pred výborom ITRE. Zastupujem Elizabeth Köstingerovú, ktorá od nedele je matkou Lorenca Johannesa. Každopádne by som mal tlmočiť jej srdečné pozdravy. Chcel by som sa poďakovať aj bulharskej e, ministerke Petkovej a estonskej e, ministerke, Simpson, ako aj s bulharským a estonským kolegyňam, kolegom, ktorí v rámci predsedníckého tria odviedli veľký kus práce. Myslím, že za posledné mesiace sme dosiahli významný pokrok a do istej miery teraz na Rakúsku, aby tento pokrok zabezpečilo aj do budúcna. Pani Kestinger, eh, ministerka v oblasti energetiky, ešte stále vo svojej pozícii a myslím si, že z toho pohľadu budeme mať človeka, ktorý bude túto agendu posúvať dopredu v rámci únie. Chceme v rámci tejto snahy, samozrejme, ako to prináleží eh, predsedníckej krajine eh, rady, byť úprimným sprostredkovateľom honest broker a chceme hájiť záujmy tejto oblasti. Cieľ ďalšieho rozvoja e, silnej Európskej energetickej únie, energetickej únie, ktorá bude predpokladom pre konkurenceschopný, udržateľný systém dodávania zásobovania energiami a chceme sa ubezpečiť, že udržateľné zdroje energií budú zaintegrované najlepším spôsobom ako dôležitý pilier veríme, že vďaka konštruktívnej spolupráci so všetkými inštitúciami EÚ, osobitne aj s Európskym parlamentom, dokážeme realizovať dôležité kroky na tejto ceste. A takisto sa domnievame, že tá doposiaľ pestovaná, bezpestovaný pohľad na túto vec, ktorý je holistickým pohľadom na politiku energetickú, ako aj politiku klimatických zmien, je veľmi dôležité. Počas eh, predsedníctva rady budeme klásť dôraz na tri ťažiskové oblasti. Eh, prvou je balíček čisté energie, čistých energií. Chceme uzavrieť eh, všetky nedoriešené legislatívne akty v rámci tohto balíčka čisté energie a chceme samozrejme posunúť prácu aj v iných oblastiach. Nedávno v rámci trialógov o týchto troch právnych aktoch sa dohodli viaceré veci pod hlavičkou tohto Clean Energy package, package a všetky teda zohrávajú podstatnú úlohu pri dosahovaní klimatických cieľov stanovených v rámci Parískej dohovoru dohody governance, e, smernica o energetickej účinnosti a smernica o, o obnoviteľných zdrojoch energií. V tejto súvislosti by sme chceli poďakovať e, za úsilie a za angažovanosť e, spravodajcom zodpovedným za tieto, tieto spisy, pánovi Turmesovi, Pochemu a López Blankovi, ktorí odviedli obrovský kus práce spolu s predsedajúcimi krajinami rady. A chcel by som, využi- chcel by som využiť túto príležitosť a vyjadriť srdečnú vďaku aj všetkým členom výboru ITRE za ich angažovanosť, za, za nasadenie a za pripravenosť na kompromis. Uzavretím týchto právnych aktov e, sme dokázali e, zabezpečiť pridanú hodnotu v rámci európskeho projektu a je to dôležité aj z pohľadu dodržiavania cieľov stanovených v oblasti klimatických zmien do roku 2030. Domnievame sa, že Európska únia, pokiaľ ide o konferenciu OSN COP24 v Katoviciach, e, teda dobre nachystaná, dobre vybavená. E, zostávajúce okruhy sa týkajú hlavne elektrickej energetiky, e, elektrické energie, pardon, a teda vnútorného trhu, nastavenia trhu s elektrinou, regulačné otázky a otázky bezpečnosti. Tie referenčné hodnoty, referenčné body ktoré sa týkajú vzťahov s Parískou dohodou, tak tie budú zohľadnené. Osobitnú váhu budeme klásť e, agende, ktorá sa týka novému nastaveniu vnútorného trhu s elektrickou energiou. Ako súčasť tzv. čistej energie balíčka pre všetkých Európanov predstavujú pri tomto e, nariadenie o vnútornom trhu pre elektrickú energiu, ako aj smernici o trhu s vnútorným, eh, teda z trhu s elektrinou predstavujú veľmi dôležitú súčasť eh, teda do spoločného trhu. Hlavne pokiaľ ide o prvé menované nariadenie, tak Rakúsko sa bude snažiť naozaj nájsť najlepšie riešenie pre občanov. Chceme posilniť tú ekonomiku a teda trh s elektrinou a takisto aj našu konkurencieschopnosť. Sú tu aj kontroverzné témy. Pozerám teraz doprava eh, a to má svoj dôvod, pokiaľ ide o mechanizmy pridelovania kapacít, to je eventuálne kontroverzná téma a tu treba prijať vhodné e, vecné právne úpravy, ktoré budú v súlade aj s našimi stanovenými cieľmi, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Kroková postupná inovácia na trhu, pokiaľ ide o nové zdroje energií a vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých by sme mali dosiahnuť prostredníctvom tejto, tohto nariadenia. Ďalej by sme mali prostredníctvom smernice posilniť práva spotrebiteľov tak, aby aj štruktúra tohto trhu lepším spôsobom zohľadňovala požiadavky tak spotrebiteľov, ako aj e, podnikateľov, podnikateľských subjektov. E, aktívna účasť na tomto trhu je veľmi dôležitá a myslíme si, že je to dôležitý stavebný kameň e, prechodu na iné energie je dôležité zabezpečiť aktívne angažovaných občanov a teda aj túto zmenu v zabezpečovaní energií. Ďalej je tu otázka e, predchádzania rizikám e, v odvetví výroby elektrickej energie. To je veľmi dôležité doplnenie, pokiaľ ide o nariadenie o vnútornom trhu s elektrickou energiou, ako aj smernice vnútor, e, o trhu s elektrickou energiou, pretože vždy môže prichádzať k situáciám, kríz dodávok elektrickej energie a z tohto pohľadu treba príjmať preventívne opatrenia. Je to aj z toho dôvodu mimoriadne dôležité, pretože súčasný trh s elektrickou energiou má charakter cezhraničný a vysok, vysoký, do vysokej miery prepojený a krízy v jednom členskom štáte môžu mať dôsledky aj na iné členské štáty. A tu je dôležité vytvoriť eh, sadu nástrojov európskeho charakteru, tak aby sme dokázali predchádzať a riešiť teda krízy, ktoré sa týkajú zásobovania elektrickou energiou. Rakúsko sa tu bude snažiť rozumným spôsobom uzavrieť e, rozhovory s Európskym parlamentom v druhej polovici roku 2018, tak aby sme zabezpečili dodávanie elektrickou energiou. E, ďalšia vec sa týka agentúry Acer agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov e, v oblasti energetiky, teda pod menom Acer, alebo skratkou Acer, e, nadobudla významnú úlohu v rámci balíčku Clean Energy for All Europeans. E, budeme sa snažiť prispôsobiť nastavenie a fungovanie agentúry na aktuálnu reálnu situáciu na trhu s elektrickou energiou E, isté prognozy a takisto ciele rakúskeho predsedníctva e, smerujú k tomu, aby sme sa na týchto veciach dohodli, aby sme to vyriešili spolu členskými štátmi, aby sme zabezpečili efektívnosť a aj dobré nakladanie so zdrojmi a takisto zohľadnili tom zásadu subsidiarity. Náš program, váš program ktorý je program, program pani ministerky, je veľmi ambiciózny, veľmi nahustený. 17. 18. septembra v Linci neformálne stretnutie ministrov a tu tej roboty bude veľa, pokiaľ ide o konsenzus na rade, pokiaľ ide o tieto zostávajúce a mňou v krátkosti načrtnuté legislatívne oblasti. Ďalšia téma, ktorou sa bude zaoberať predsedníctvo rady, e, sa týka novely smernice o vnútornom trhu so zemným plynom. Počas bulharského predsedníctva prebehli diskusie na úrovni pracovnej skupiny na rade. Pozície boli rozmanité a bola tu celá séria právnických a technických otázok. Vieme, že táto agenda obsahuje výrazné politické rozmery z pohľadu všetkých členských štátov. V súčasnosti je ten proces spomalený. Koreper z dôvodu otvorených otázok nedoriešených opäť postúpil túto otázku späť na technickú úroveň. Budeme sa touto agendou ďalej zaoberať. Vieme, že zo strany parlamentu e, je pripravenosť začať zahájiť medziinstitucionálne rokovania. Ďalšie ťažisko, inovatívne energetické technológie. Inovácia je bez pochyby kľúčom k naplňaniu energetickej únie a v rámci neformálneho stretnutia ministrov 17. a 18. septembra, o ktorom som hovoril, by sa mali riešiť aj inovatívne energetické technológie. Moto znie Charge for Change. Zaujímavá slovná hračka, pričom sa sústredíme na obnoviteľné obnoviteľné vodík, e, obnoviteľný vodík a iné veci, ktoré sa týkajú takýchto energií a e, priemysel, ktorý bude energeticky menej intenzívny. Táto konferencia e, v Linci bude, po nej nasledovať teda konferencia vo Viedni 20. 21. novembra, tiež sa bude zaoberať takýmito inovatívnymi technológiami. Ide o inteligentné odolné mesta a budovy. No, bez pochyby veľmi dôležitá téma, pretože môžete tej energie ušetriť koľko chcete. Keď máte výstavbu mesta alebo budovy, ktoré si vyžadujú viac energie, majú energetickú náročnú prevádzku, tak potom úspory sú málo platné. Energeticky udržateľné systémy, to bude dôležité, energeticky efektívne priemysel, odvetvie, ako aj spoločné projekty pridanej hodnoty smerom k dosiahnutiu cieľov EÚ do roku 2030 a potenciál novej e, finančnej platformy EÚ pre obnoviteľné zdroje. To by malo byť predmetom diskusie v, vo Viedni. 27. apríl to už bolo. 27. apríla sa uskutočnil e, seminár na vysokej úrovni vo Viedni a potešujúce je, je že tak komisia ako aj parlament boli zastúpení parlament, konkrétne pánom Turmesom, Klodom Turmesom. Európsku komisiu zastupoval generálny riaditeľ Fondu pre strategické investície Wilhelm Mölterer a vyjadrili silný záujem riešiť tieto veci. Chceme túto dynamiku využiť na to, aby sme to posunuli ďalej a chceme sa postarať o to, aby aj prostredníctvom patričných zdrojov financovania sme zabezpečili efektívnosť a atraktívnosť financovania nových projektov do obnoviteľných zdrojov energií. Možno ešte tretí bod. International Energy Hub Austria. To je tretí ťažiskový bod. Chceme posilniť a podporiť dialog na národnej a inštitucionálnej úrovni. Myslíme si, že Viedeň a Rakúsko sú takmer predurčené eh, na to, aby sa tohto chopili. Vo Viedni majú svoje sídlo mnohé dôležité medzinárodné organizácie, ktoré sa zaoberajú energetikou. UNIDO, ďalej Sustainable Energy for All, SEFOL, energetické spoločenstvo pre juhovýchodnú Európu. To si myslíme, že je dôležité, aby aj potom eh, počas stretnutia vo Viedni všetci zastúpení ministri EÚ a takisto mm, istí, niektorí teda medzinárodní aktéry E, pristúpili k diskusii o energetickej bezpečnosti a o takisto otázkach znižovania uhlíka, ako aj nových energetických technológiách. Rakúske predsedníctvo sa ďalej bude angažovať v otázkach spolupráce s krajinami Západného Balkánu. Čelíme veľkým výzvam, ktoré e, budeme radi spoločne riešiť. Tešíme sa, a to nie je len e, taká zdvorila, zdvorila kliše, aby sme spolu so všetkými európskymi inštitúciami ďalší pôrok tvorili spoločne. Máme ambíciu, aby sme zabezpečili pokrok v tejto oblasti, aby sme zabezpečili bezpečnú, udržateľnú budúcnosť z pohľadu energii. ktorá bude sa opierať hlavne o tie obnoviteľné zdroje a chceme vytvoriť nevyhnutné rámcové podmienky spolu so všetkými aktérmi na takýto progres. Ďakujem ešte raz za pozvanie a za možnosť predstaviť tieto priority a teším sa na vaše otázky, pričom musím úprimne otvorene povedať, neviem, či dokážem tak presne, tak výrečne a tak e, odborne zodpovedať na otázky, ako by to e, bola odvedela pani ministerka Kestinger. Ďakujem pekne. Uh, well, Ďakujem pekne, pán minister. Dovolte mi povedať veľmi otvorene, lebo takýto sme v parlamente otvorení. Vaše vystúpenie bolo <laughs> dvojnásobne dlhé, ako sme predpokladali. Ale je to v poriadku. Prečo? Lebo ste to prezentovali v mene kolegyne Elizabeth Köstingerovej, ktorá nie je prítomná. Takže teraz to chápem tak, že tie odpovede môžu byť veľmi krátke. Najdôležitejšie z nášho pohľadu je mať možnosť predložiť naše otázky, vyjadriť pochybnosti, pripomienky smerom na zastúpených predstaviteľov rakúskej vlády. Takže chápem, že tie odpovede možno nebudú plnohodnotne zodpovedať našim očakávaniam, lebo toto presne povedané nie je vaše portfólio. My to chápeme. Prezentácia bola plnohodnotná, široká, výborná. Teraz prejdeme k časti otázok. Poprosím aj kolegyne kolegov, aby to čo najstručnejšie vybavili, pretože máme skutočné veľké meškanie a presne 18.30 by sme to chceli ukončiť. A budeme mať ešte ďalších 5 bodov pred sebou. A jedným z nich je rámcový program. Veľmi dôležité, dve časti rámcového programu. Takže máme toho veľa. A nemôžeme tu byť ani o minútu dlhšie, ako viete. Ako viete, nebudeme mať už tlmočenie po 18.30. Takže časť otázok. Prosím, stručne, čo najstručnejšie. EPP, pán Karinč. Much, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Neviem, či táto otázka uh, je skôr poznámkou. Som spravodajkyňou k trhu s elektrinou, je tu nariadenie, je tu smernica a naozaj by som bol rád, keby počas vášho predsedníctva sme sa dopracovali k, ku kompromisu. Spomenuli ste mechanizmus ako, jedna, ako jedno z kontroverzných tém. Ide tu o kapacity, ide tu o nariadenie, boj proti energetickej chudobe. Myslím si, že tu je iný prístup medzi radou a parlamentom. Som veľmi otvorený k, mm, k nachádzaniu spoločného menovateľa spoločnej pôdy, ale ak parlament sa ukázal, že chce veľmi silný mandát. Neviem, či rada nebude rozdelená. Bude to výzva. Želám vám veľa šťastia. A druhá vec, spomenuli ste, že je to pre vás dôležité mm, v súvislosti so smernicou o plyne. Neviem, či sa podarí vycúvať zo slepej uličky, v ktorej sa ocitla rada. Máme tu taký nový prístup. Máme tu spravodajcu, ktorý sedí hneď vedľa pána predsedu tohto výboru, pána Buzeka pre parlament je dôležité, aby sme sa pohli ďalej v tejto veci. Máme tu legislatívu EÚ pre infraštruktúru v Únii a zdá sa byť logickou, že tieto zákony by sa mali vzťahovať na celú infraštruktúru v EÚ. Uvidíme, či tá slepá ulička naozaj bude mať dobre vyústenie. Pán Branko López za socialistov a demokratov. Ďakujem pekne. Pán predseda, Pracujeme v tejto snemovne už rok a pol na balíku čistých energií. Je to najväčší balíček tranzície k inému typu energii v Európskej únii. Počas bulharského predsedníctva sme sa zhodli na troch hlavných tematikách v tomto súbore. Ide tu o efektívnosť, obnoviteľné energie a správa energetiky. Teraz sa dostávame ku komplikovaným nariadeniam, napríklad e, návrhy vozidiel pre elektronický trh. Potrebujeme tu však nástroje a rámce, aby sme mohli implementovať naše záväzky v oblasti zmeny klímy, aby sme mohli nahradiť zdroje, ktoré znečisťujú životné prostredie a ktoré stoja na fosílnych palivách čistými energiami. Neznamená to, že zanedbáme regióny, ktorých ekonomické aktivity úzko súvisia s týmito staršími typmi energií. Chcem sa spýtať, aké sú priority rakúskeho predsedníctva na trhu s energiami a ako sa postavíte k dekarbonizácii a k trhu s energi- elektrickou energiou a keď berieme do úvahy regióny závisiace hospodársky od uhlia. Vážený pán minister, iste ste si vedomí týchto typov e, tematík. Myslím si, že sme naozaj v dobrých rukách. Pán Krasnodebský, máte slovo. Ďakujem pekne, pán minister. Chcel by som sa vrátiť k predchádzajúcej otázke. a zopakujem ju. Rád by som vedel, či rakúske predsedníctvo mieni riešiť otázku plino, trhu s plynom, teda smernice o trhoch s plynom. E, Čo sa týka pozmejúceho návrhu, ktorý súvisí s rakúským podnikaním, nemalo by to byť prekažkou, že to predsedníctvo takto robí. Sú tu však iné nevyriešené problémy. Napríklad eh, odlíšiť, odli, eh, odlišné zaobchádzanie s mm, mechanizmom trhu a strategickými rezervami. Ďalšia otázka, ktorá by mala byť zaujímavá pre vašu krajinu, je o zónach, ktoré majú výnimky. A to je vo vašej právomoci tieto zóny. Pán Petersen má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám, pán minister, za vaše poznámky. Všetci z nás e, tu naozaj budeme mať veľa práce počas rakúskeho predsedníctva, nie len tie tematiky, ktoré tu spomenuli kolegovia v súvislosti s plynom a elektrinou, ale i ďalšie. Ak som správne pochopil z vášho expoze, povedali ste v ňom niečo ako E, súčasné trhy s elektrínou majú povahu cezhraničnú. Ja by som si dovolil vám oponovať z časti, pretože len polovica kapacity, cezhraničnej kapacity únie sa minulý rok využila. Takže naša výzva spočíva v tom, nie v tom, že je elektrina cezhraničná svojou povahou, ale, preto, ale tým, že nemáme dosť dostatočný počet výmien elektrickej energie cez hraničných. A ja si myslím, že to je zásadné pre rakúske predsedníctvo, aby tento prístup vychádzajúci z trhu, kedy sa stimuluje a zdôrazňuje dôležitosť dosiahnutia cezhraničných tokov elektrickej energie, pretože nemáme ešte zatiaľ dnes interný trh s energiami. To má závažný dopad. Trhy sú ceny, pardon, spravedlňujem sa tlmočník, ceny sú vyššie, než a keď sa chceme snažiť dosiahnuť naše ciele v oblasti Parížskej dohody, v oblasti klímy, potrebujeme, aby v sieťach plynulo viac energie z obnoviteľných zdrojov. A chceme, aby táto energia naozaj prúdila a plynula aj cez hranice. Máme tu rozhovory s radou k tejto veci a moja otázka znie, či vychádzate z trhového prístupu, či by ste zdôraznili dôležitosť cezhraničnej výmeny energetických tokov, pretože to naozaj môže priniesť niečo nové pre všetkých Európanov. Nové a dobré. Ďakujeme pekne, kolegovia, za e, zelených pán Benedek Javor. Ďakujem pekne, rád by som sa pripojil ku kolegom, ktorí hovoria, že tak ako je nastavený e, elektronický trh, trh s elektrickým doktrínou a ďalšie súvislosti to ma skutočne zaujíma a najmä stanovisko Rakúska. Parlament a komisia sú rozhodnutí aplikovať mechanizmus kapacity len ako poslednú možnosť a obmedziť spôsob, ako incentivizovať mechanizmus kapacity, ktorý má cezhraničnú povahu. Hr, limity CO2 tiež súvisia s mechanizmom kapacít. Toto sú výzvy, diskutuje sa o tom v členských štátoch EÚ, takže súhlasím kolegovia, že tu pôjde o mimoriadne dôležité nachádzanie kompromisov medzi parlamentom a radou a z tohto hľadiska ma skutočne zaujíma rakúske stanovisko k týmto otázkam. A cezhraničný charakter ehm, mechanizmu kapacit. Ďalšia vec je smernica o plyne a v súvislosti s ňou otázka Nord Streamu. Je to plynovod, ktorý plynovod ropovod, o ktorom sa bude naozaj veľa diskutovať v nasledujúcich mesiacoch. Ďakujeme pán ko- kolega Gue, pán Neo eh, Takže aj my vás chceme srdečne pozdraviť. Začnem otázkou, ktorá zatiaľ nebola komentovaná pre nás. By energia mala predstavovať verejný tovar, všetci by mali mať prístup k lacnej energii. A moja prvá otázka znie, čo by chcelo urobiť rakúske predsedníctvo, aby podporilo náš dopyt po spravodlivom prerozdelení energie a požiadavku po dobrom prístupe a k transparentnosti a predovšetkým e, pre podporu spotrebiteľov. A tým mám na mysli najmä zraniteľné skupiny. To bola prvá otázka. Druhá otázka posilnenie konkurencie schopnosti v rámci priemyslu a v oblasti energie, ale odhliadnúc od konkurencie schopnosti, a o tom sme diskutovali často v našom e, výbore, je tu ešte problém s energetickou chudobou. Je množstvo občanov, ktorí tým trpia a preto sa vás chcem opýtať, vás ako rakúske predsedníctvo, e, čo máte v úmysle urobiť, aby tento problém bol riešený, aby tie zraniteľné skupiny, aby sa im pomohlo a akým spôsobom by rakúske predsedníctvo mohlo vytvoriť spoločnú definíciu energetickej chudoby. Kritika, ktorá zaznieva dodnes, je, že sa to nerieši, že to nerieši ani rada, ani komisia. Neexistujú konkrétne návrhy pre boj proti energetickej chudobe. No a tretia a posledná otázka rakúske predsedníctvo, či sa e, bude zaoberať vnútroštátnymi zdrojmi energie, pretože v skutku potrebujeme väčšiu energetickú bezpečnosť, menšiu závislosť a existujú v súčasnosti prírodné zdroje, predovšetkým e, vo východnom Stredomorí a tým mám na mysli Cyprus, e, exkluzívna e, hospodárska zóna. Aké sú vaše návrhy, aby boli využité tieto prírodné zdroje, ktoré boli objavené v Stredomorí pani Kapel? Pán profesor Fasman, ďakujem pán predseda. Tri najdôležitejšie body ktoré eh, boli spomenuté v oblasti energie, Clean Energy Package, Connecting Europe Facility, to má byť zvýšené v, v budúcom viacročnom rámci a investičné projekty do energetickej štruktúry. Dopoludne sme hovorili o troch témach z eh, Clean Energy Package, sme to schválili, ehm, prešlo to trialogom governance, energy efficiency a revízia e, obnoviteľnej smernice. Čo skoro tu budú tri body, ktoré, e, o ktorých sa bude diskutovať v trialógu. Je to vnútri, trh, vnútorný trh s elektrinou, smernica a nariadenie s ťažiskom na mechanizmy kapacity, e, prevencia rizika v, v sektore energie a EISA. Tam ide o dokončenie európskeho vnútorného trhu a energetickej únie a preto je to veľmi dôležité. Plynový vnútorný trh to bude takisto ešte predmetom diskusie. Ako som už povedala, Connecting Europe Facility by mal byť navýšený v budúcom viacročnom rámci 47% a 8,7 miliard eur prípadne na budovanie štruktúr, potom pokiaľ ide o e, zlepšenie energetickej únie, ako aj e, interkonektory, teda e, rozvíjanie nového zoznamu PCI. A to je teraz otázka z mojej strany na vás. Budúci rok bude predložený nový zoznam PSI, je cieľ interkonektivity ktorý eh, bol zvýšený eh, z 20 na 25 či sa, nakoľko sa Rakúsko, alebo možno by ste nás mohli informovať o nových projektoch o zozname PCI. Ďakujem. Pán Paul Rubik, náš ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám skôr takú požiadavku, prozbu, než ako otázku. V Európskom parlamente máme tzv. Steward Panel Scientific Technology, Technology Options Assessment. Tu sme vyvinuli novú stratégiu, tzv. stratégiu Silo and Pipe. Máme veľa síl a agentúr a inštitúcií, ktoré e, nazbierali veľké množstvo vedomostí, ale ešte nemáme Eh, vyvinutú komunikačnú stratégiu a práve eh, na základe machine learning a na základe umelej inteligencie zhodnocovanie eh, masových údajov, tam by sa vyplnili tie medzery, kde je komunikácia nevyhnutná. Možno by sa to dalo lepšie vyriešiť. No a môj príklad je, že Berek ktorý je zodpovedný za digitálny vnútorný trh, už by mal mať platformu e, s vnútorným trhom e, s elektrínou a je nevyhnutné, aby ENISA, e, ktorá je zodpovedná za bezpečnosť údajov, aby všetky tieto inštitúcie spolupracovali. Pokiaľ viem, tak ešte neexistuje skutočná platforma pre spoluprácu ani s ďalšími inštitútmi, inštitúciami a agentúrami a ja by som vás požiadal, aby ste v rámci rakúskeho predsedníctva zvážili, či by e, tu nemohli byť podniknuté určité iniciatívy. Ďakujem. Ďakujem za túto dôležitú otázku. Aha, ďalšia otázka. Prepačte. Ja som sa prihlásil už na začiatku, ale asi nie je dosť dlho. Nech sa páči, ďakujem. Ja, pán Fasman, pán profesor Fasman, nechcem hovoriť, že ste za to zodpovední, ale v Rakúsku máme určitý problém e, s dôveryhodnosťou, pokiaľ ide o klimatické ciele a v tejto súvislosti energia je dôležitá kapitola, keď e, máme na mysli emisiu CO2, ktorú už roky teda nie, nie sme schopní znížiť všetky ciele, ktoré sme si stanovili v tejto oblasti, sme vlastne prekročili, nesplnili v negatívnom zmysle. Čiže je ťažké, keď my z nášho pohľadu hovoríme, že chceme docieliť to a to a to a to, keď to nevieme e, teda zlúčiť s realitou. No a tu chcem spomenúť jednu tému, ktorú vy ako vedec a ako expert pre energiu, pre teda vás sa to týka, čiže experimentálny reaktor ITAR vo Francúzsku. Čo si o tom myslí Rakúsko? Ďakujem za vašu otázku. Dovolte mi doplniť. Ide tu o pokračovanie predchádzajúcej otázky, alebo možno niekoľkých, troch, štyroch. Povedali ste, že Energetická únia, ako som pochopil, ste tu za pani kolegyňu Kostingerovu. Energetická únia je zásadná pre naše energetické trhy a bezpečnosť dodávok elektrickej energie. Takže by sme mali završiť e, stavbu nášho trhu. Smernice a nariadenia, ktoré s tým súvisia. A musíme takisto definovať interkonektivitu. Musíme sa zaoberať smernicou o trhu s elektrinou a završiť ju čím skôr. Smernica, teda revízia smernice o plyne, tam máme podobnú definíciu interkonektorov a je tu veľa pochybností v rade o tejto definícii, pretože tu máme paralelu so smernicou o elektrine. Moja otázka je jednoduchá. Ako chcete tieto obe smernice ktoré sa týkajú trhov s elektrinou a trhov s plynom, riešiť. Pretože ak nesúhlasíte s definíciou interkonektorov, ak máte pochybnosti, ak sú v rade pochybnosti, tak nebude možné završiť rokovania o tom, ako má vyzerať ten trh, akú stavbu má mať. Pretože vás chceme pozbudiť, aby ste začali diskutovať o revízii týchto právnych aktov. Ako to už aj niektorí kolegovia predoslali. Ďakujem pekne, vážený pán minister, za to, že ste s nami. Rád by sme si možno vypočuli, radi by sme si vypočuli krátku odpoveď z vašej strany a Takisto by ste mohli odpovedať na všetky otázky, ktoré tu padli pre pani Elizabeth Köstinger, ktorá je Rakúskou spolkovou ministerkou pre udržateľnosť a cestovný ruch, ale zároveň zodpovednú aj za energetiku. Je zodpovedná aj s energetikou a bude spolupracovať, budeme spolupracovať s pani ministerkou nasledujúceho pol roka v takých dôležitých témach, ako je trh s elektrinou, s plynom, A nech sa páči, máte k tomu slovo, pán minister. Dank. Dobre, ďakujem. Otázky budú postúpené ďalej. Ja, kolegyne Köstinger, sprostredkujem dojem, v, v akých oblastiach sa táto diskusia najviac pohybovala. Pán Krasnotepsky, môžem zareagovať na vašu otázku e, ohľadom smernice o e, vnútornom trhu s plynom. Diskusia na Koreperi ukázala, že ešte neexistuje konsenzus členských štátov, čiže moja odpoveď je, ešte musíme ďalej rokovať. A samozrejme, musíme sa usilovať o konsenzus. Pán Karin, vy ste e, sa optimisticky vyjadril o rakúskych rokovacích zručnostiach. Dúfam, že to bude oprávnené v princípe. Diverzitu prepravy plynu z rôznych krajín pôvodu. Toto vnímame ako pozitívny rozvoj pri výrobe, pri vytváraní e, bezpečnosti dodávky, ale je jasné, že všetky tieto e, projekty e, o infraštruktúre musia byť zosúladené s legislatívou alebo s právom EÚ. Pán Peterson, cezhraničná výmena v oblasti elektriny, kde sa nevyužívajú kapacity toto zlepšiť je jedným z cieľov nariadenia o e, vnútornom trhu s elektrínou v rámci trialógu. Sú potrebné ambiciozne riešenia. Chceme postupovať vychádzajúc z princípov trhu, to bola vaša zásadná otázka. Ak sa pýtate, či veríme v trh, tak odpovedáme áno, ale zároveň hovoríme, že musíme zohľadniť bezpečnosť dodávky a tým pádom v niektorých oblastiach e, trh, trh minimálne regulovať. Dvakrát pán Karins a pán Javor spomenuli mechanizmy kapacity, čiže financovanie Čiže e, ide tu o aspekty e, ochrany životného prostredia na jednej strane a bezpečnosťou dodávky na druhej strane. Toto je centrálny záujem, čiže prostredníctvom e, limitných hodnôt, čiže koľko CO2 je možné, koľko emisí CO2 je povolených pri jednej jednotke. Táto otázka určite bude predmetom diskusie, pretože všetky normatívne e, všetky normatívne otázky sú dôležité. Pán Silikiotis, vy ste spomenuli tému energetickej chudoby. To je dôležitá téma e, z pohľadu spoločensko-politického. Tu chcem povedať, že národné podporné systémy sú tu na prvom mieste. Toto je úloha organizačných fóriem v Európe, teda obce, krajin, eh, krajiny alebo štátu, nakoľko sa poskytne pomoc, nakoľko sa zabezpečia podporné systémy. Vlastné, teda eh, vybudovanie Eh, energetických zdrojov, obnoviteľných zdrojov. To je dobrý prístup, ktorý eh, bude eh, podporovaný v rámci smernice o vnútornom trhu s elektrinou. Connecting Europe Facility, ďalšia otázka, toto je dôležitá. Toto je dôležité, tiež potrebujeme silnú infraštruktúru, aby sme využili potenciál obnoviteľných zdrojov mediálne často e, spomínaný príklad e, veternej energie na severe Nemecka, a ktorý vyrába nadbytky a otázka, akým spôsobom sa toto dostane do priemyselných a mestských centier na juhu. To je vždy otázka prepravy a e, infraštruktúry na prepravu. Čiže otázka Connecting Europe Facilities je dôležitá otázka zoznam PCI. Tu Rakúsku ešte nemá pozíciu. Chceme počkať na procesy. Potom tu bola otázka, čo si myslím o ITA. ITER. Ja teda jadrovú fúziu poznám ešte z, z hodín fyziky a to už je asi, jak u vás, 10 ročia dozadu. Už vtedy si spomínam, ako náš pán profesor fyziky s veľkým nadšením hovoril o potenciáli získávania energie cez e, fúziu, fúzie. E, takže napredujeme, ale ešte bude trvať nejaký čas, kým to e, bude môcť byť využité ekonomicky a bezpečne. ITER je, e, e, to je vlastne základný výskum, je to princíp základného výskumu. Tiež ste povedali, že musíme byť vieryhodní v, v, v otázkach životného, ochrany životného prostredia. Naša misia 2030, ktorá bola schválená, si vytýčila veľmi ambiciózne ciele. 45 až 50 majú tvoriť obnoviteľné zdroje energie v oblasti elektriny chceme dosiahnuť 100 obnoviteľných zdrojov energie, čiže v oblasti elektriny e, teda e, technicky toto <clears throat> získať, dosiahnuť finančne. Samozrejme, vždy bude existovať vývoz, dovoz. Pokiaľ ide o emisie CO2, chceme e, dosiahnuť zníženie o 36 a navýšenie energetickej efektívnosti o 25 až 30 plus percent. Čiže ciele sú naozaj ambiciozne. Až sa stretneme o niekoľko rokov, tak budete kriticky e, zase e, preverovať, či tieto ciele boli dosiahnuté. Pán Busek, opýtali ste sa, pokiaľ ide o interkonektory. Keď som sa pripravoval na toto zasadnutie, tak som sa venoval tejto otázke, čo sú interkonektory. Už som vás pochopil. Musíme sa dopracovať k definícii interkonektorov, ale nie sme si istí, či tá definícia musí byť 100% jednotná pre interkonektor, ktorý sa týka elektrickej siete a plynových sietí, či tam musí byť 100% súhľad, to ešte nie je jasné, ale otázka, že musíme sa dopracovať k definícii interkonektorov, to je bezpochybné. Takže to bol môj zoznam všetkých e, otázok, ktoré tu na mňa zazneli. Pani Köstinger, prípadne môžete ešte dodať dodatočne otázky. Ďakujem pán minister, ďakujem za možnosť diskutovať o všetkých týchto otázkach. No a počkáme na pani Köstinger, možno aj s jej bábetkom. Uvidíme. A ďakujem za vašu návštevu Európskeho parlamentu. Uh, Dámy a páni, pohneme sa ďalej. Na, máme na programe ďalší bod. Návšteva Norberta Hofera, rakúskeho spolkového ministra pre dopravu, inovácie a technológie. Fantastické. Pán minister, nech sa páči, máte slovo. Ak by som vás mohol poprosiť, je to veľmi dôležitá téma pre nás. C, E, F, Connecting Europe Facility, vesmírny program, program Spájame Európu. Myslím si, že je to veľmi zaujímavé, obe tieto témy a chceli by sme sa venovať elektrine, plynu, a niektorým návrhom zo strany parlamentu. Ak by som vás mohol poprosiť, pán minister, začať naše diskusie vašou prezentáciou. Ďakujem, dáme, dámy a páni. Počúval som, keď išlo o tému energetická bezpečnosť. To je zaujímavá téma, ktorá poukazuje na to, nakoľko je dôležité aby Európska únia e, v dôležitých politických oblastiach úzko spolupracovala. Tieto veľké výzvy, ktoré musíme, ktorým čelíme, tak sa dajú zvládnuť iba spoločne. Je to doba veľkých víziev, e, veľkých zmien. V súčasnosti e, sme prevzali predsedníctvo v Rade Európskej únie a myslím si, že je úlohou zodpovedného predsedníctva na jednej strane prispieť k tomu, aby Európska únia bola privedená do úspešnej budúcnosti, ale e, zároveň opatrne viesť predsedníctvo, aby to, čo sme spoločne dosiahli, môže ostať zachované. Cieľ udržateľného mieru, slobody a s tým spojený blahobyt v, v krajinách Európskej únie to bola myšlienka zakladateľov Európskej únie, čiže na základe dobrej hospodárskej spolupráce zabezpečiť, aby tie hrôzy, e, ktoré sme zažili počas druhej svetovej vojny a predtým, aby sa niečo také už nikdy nezopakovalo. A doteraz sa to darí zachovať mier a slobodu v Európe. Dnes čelíme novým výzvam, na ktoré musíme zareagovať. E, zintenzívnenie medzinárodnej hospodárskej súťaže, zabezpečenie e, ekonomickej lokality Európy. Takže čo sa deje vo svete? Myslím, že pán Trump príde sem. To je politika, ktorá je poznačená protekcionizmus. Nevieme povedať, nakoľko to, ako to dopadne a nakoľko Európska únia tým bude dotknutá, ale bude tým dotknutá. Na druhej strane máme Rusko, Čínu, ktorá e, sa zväčšuje no a vytvára e, infraštruktúru a napreduje aj vo vesmírnej technológii, robí veľké nákupy technológie. Máme Indiu a máme Európsku úniu. No a v tomto celkovom koncerte musíme identifikovať, že členské, musíme spoznať, že členské štáty samotné nebudú schopné uspieť v tejto hospodárskej súťaži, čiže potrebujeme e, spoluprácu a my sa aj vlastne e, podpisujeme pod túto spoluprácu v rámci hospodárskej súťaže a v prospech e, hospodárskej lokality je tu otázka ochrany klímy. Máme program Koperník, ktorý pomáha Ide o efektívne opatrenia v súvislosti s udržateľným rozvojom a máme tu hrozbu e, e, zo strany radikálnych tendencií. Je to terorizmus z rôznych oblastí. A keď chceme zvládnuť tieto výzvy, tak je tu nevyhnutnosť efektívnej súhry a spolupráce všetkých grémií na európskej úrovni Môže to byť ťažké, ale treba vypracovať spoločné riešenia, treba e, zohľadniť zodpovednosť voči občanom. E, moto, ktoré sme si zvolili pre našu, naše predsedníctvo je o Európa, ktorá ochraňuje. Ale chcem zdôrazniť, že to nemá znamenať, že je to Európa, ktorá sa bude uzatvárať. No a keď diskutujeme o témach, o vesmírnych témach, nič nás nespája natoľko ako spoločné veľké úlohy a ciele. Ide o posilnenie Európskej únie, ide o vytvorenie blízkosti k občanom, ide o upevnenie, e, posilnenie dôvery občanov e, v schopnosť Európskej únie konať a dôvera medzi členskými štátmi. No a keď e, sa pozrieme na prieskumy verejnej mienky medzi občanmi, aká veľká je dôvera v Európsku úniu, no, diskutuje sa aj v médiách, ako sa má interpretovať výsledok týchto prieskumov. My musíme ozrejmiť, že Európska únia nie je ničím iným, než ako, že sú to vlastne samotné členské štáty a často robíme tú chybu, že keď e, chybujeme v politike členských štátov, tak sa snažíme vyniť z toho, teda hľadať vinu na inej úrovni a to je často Európska únia. Čiže naša zodpovednosť je povedať, ak sa niečo nepodarí v Európskej únii, tak sú to nie tí nahore, čo za to môžu. My sme za to zodpovední, lebo my, všetci politici, my vysielame našich politikov do členských štátov a sme za to zodpovední. Ja dúfam, že počas najbližších 6 mesiacov budem schopný toto zdôrazňovať. Ide o e, veľký a citeľný príspevok hľadať e, odpovede na požiadavky občanov. Európsky parlament je e, v podstate e, kanálom pre občanov a teda parlament bol zvolený občanmi, čiže parlament je zodpovedný. Vy ste tými, ktorí sú zodpovední voči, voči vašim občanom po ďalších voľbách. Európsky parlament je silný partner, nevyhnutný pre dosahovanie spoločných cieľov. No a je to aj mimoriadne dôležitý kontakt. My zohľadňujeme potreby Európskeho parlamentu, to je pre nás dôležité. Vychádzajúc z týchto základných cieľov, by som eh, teraz eh, povedal niečo eh, teda eh, k vesmírnym otázkam. Táto politická a technická oblasť je dôležitá pre ďalšie posilňovanie Európy a členských štátov. A to nie len v oblasti vesmíru. Je to sektor, ktorý má zásadný strategický význam. Na základe Koperniku, Galilea a Eknos toto sú programy, ktoré sú na vysokej úrovni. Nemusíme sa skrývať v porovnaní so starými vesmírnymi národmi. Dosiahli sme veľmi veľa na základe inteligentných politických rozhodnutí a na základe jasnej vôle realizovať ciele. Máme 22 satelitov vo vesmíre pre Galilea. Je jasné, že potrebujeme tento vlastný systém Satelitná navigácia nás sprevádza každý deň, GPS už je známe každému dieťaťu, ale čo ak naši priatelia USA a máme s nimi dobrý vzťah, ale čo ak už nebude existovať táto istota, pretože viete, že pri GPS sa presnosť môže zmeniť, ten systém môžem vypnúť v hoci ktorom okamihu a toto pre šoféra, ktorý hľadá cestu, Eh, môže byť nepríjemné, ale pilot, ktorý naviguje z GPS, staré systémy sa využívajú stále menej a menej, naviguje sa s systémami GPS, pristáva sa na základe GPS a títo piloti sú úplne závislí od GPS. A ak sa tu eh, niečo zmení, ak sa tu niečo eh, upraví, tak to bude skutočný problém v realite v našej životnej realite. Čiže musíme tieto infraštruktúry zabezpečiť dlhodobo, e, musíme sa e, zlepšovať na technickej úrovni a musíme e, chápať, že nasadzovanie vesmírnych technológií a služieb v oblasti klimatických zmien udržateľného rozvoja toto hrá mimoriadne dôležitú rolu a naďalej aj bude hrať dôležitú rolu zabezpečenie efektívnej governance pre celý vesmír. To je významné prehlbenie synergii s inými programami a inými politickými oblastiami. Toto sú všetko ciele európskeho predsedníctva. Európa musí reagovať na zmeny eh, vo vesmírnom sektore, musíme anticipovať, musíme čeliť novým výzvam, výzvam New Space, komercializácia, ako aj eh, vesmírny odpad a vesmírne počasie. V súčasnosti je to tak, že um, ľudia vysielajú rakety do vesmíru. Pokúsim sa o stručnosť. Na úrovni ministrov 30. E, novembra sa uskutoční diskusia. Je to zjednotenie dôležitých častí e, vesmírneho programu EÚ, potom vesmírna konferencia e, v Gráci. Je tu pán spravodajca pre túto tému. Dúfam, že bude prítomný v Gráci. Dúfam, že prebehne dobrá spolupráca eh, s ESA v Španielsku. Toto všetko pre nás hrá dôležitú rolu. Takže ak môžem sa vyjadriť eh, k .eu, k tejto hlavnej doméne, to je naozaj úspech a je to obľúbené medzi podnikateľmi, zároveň je to znakom spoločnej európskej identity. V internete rakúske predsedníctvo súhlasí, že spravovanie tejto domény sa musí modernizovať, musíme sa prispôsobiť zmenám eh, na internete. Iniciatíva eh, zriadenia fóra viacerých zainteresovaných strán eh, ktoré bude mať poradenskú rolu. Takže rokovania s parlamentom ešte pred vypršaním e, volebného obdobia možno e, keby to bolo možno ešte viac, tak sa budeme usilovať. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za váš prejav, za vašu prezentáciu, bolo to pre nás dôležité dôležité oblasti vesmír program a Connecting Europe Facility. EPP Group, Mr. Kristianis Karinš. E, pán Karinš, menej EPP. Ja, Zolle, erst möchte ich mich beim Minister Hofer V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi ministrovi Hoferovi. Vítajte srdečne v parlamente, pán Rubik. E, je to dôležitá oblasť e, z pohľadu budúcnosti Connecting Europe Facility, kde ide o dopravu. Správne ste sa už toho dotkli, cestovanie do vesmíru, a ďalej systém výberu mytného. E, connecting Euro Facility je skutočne podstatná vec z pohľadu zabezpečenia blaha e, obyvateľstva, takisto vnútorný trh, e, telefonovanie cezhraničného charakteru a takisto aj vnútorný trh s elektrickou energiou. To sú veci, ktoré nás veľmi zaujímajú. Samozrejme, boli tu pôvodné silné oligopoly na úrovni členských štátov a ten pohyb smerom od tých oligopolov je veľmi ťarbavý a pomalý. Tá snaha je ale dôležitá, pretože v konečnom dôsledku 100% zákazníkov, spotrebiteľov má z toho e, prospech a my chceme zabezpečiť e, takéto blaho, lebo to sú naši voliči. A ak budeme správne konať, tak e, z toho plynu výhody hlavne pre spotrebiteľa, keď je tu dobrá a zdravá konkurenčná situácia. A pokiaľ ide o Connecting Europe Facility, tak to sa dobre spája aj s tým programom vesmíru, ako to tu vyzerá. Je dobrá komunikačná platforma, pokiaľ ide o Silent Pipe stratégiu. A v rámci e, panelu 100, kde je nevyhnutné zabezpečiť dobrú komunikáciu medzi agentúrami a inštitúciami. Tu by moja prozba znela smerom na pôsobenie eh, týmito inštitúciami a agentúrami, aby predkladali aj spoločné plány, aby sme videli, ako navzájom komunikujú. Vidíme, že strojové učenie, umelá inteligencia, komunikačné štruktúry sú dobrými postupmi a možno by bolo dobré tie biele mapy, ktoré sa objavujú v komunikácii na európskej úrovni patrične pokryť, zamazať, a tak, aby e, sme dokázali tú komunikáciu optimalizovať, pokiaľ možno. Ďakujem veľmi pekne. Pán, pán Zdislav Krasnodębski. Pán Krasnodębski, EKR. Um, niestety mój kolega, pan Evžen Toszenowski, ktorý zajmuje się tym programem, musiał... musiał... Žiaľ, môj kolega Tošenovský, ktorého témou je tento program, odvolali, musí sa vrátiť do Prahy, nie je tu dnes a poprosil ma, aby som ho zastúpil. Rád by som začal nadviazaním na to, čo ste hovorili na začiatku, a to je ohrozenie protekcionizmom, ochranárskou politikou, tendenciami ochranárskej politiky v Európe. Vidíme ich v strednej a východnej Európe, ale aj v západnej. Podobné myšlienky sme počuli dokonca aj na parlamentnej pôde tu, v Európskom parlamente. E, v regióne, odkiaľ ja pochádzam, e, sú naozaj veľké očakávania od e, rakúskeho predsedníctva. My sme taká malá Európa v 80. rokoch. Sme sa tak nazývali a Rakúsko bude takým premostovacím prvkom do tej západnej Európy, do tej veľkej Európy. Čo sa týka konkrétneho projektu, myslíte si, že ešte pred voľbami Európsky parlament, teda v roku 2019 a i rada dospejú k dohode? To by bolo výborné. Pýtam sa preto, lebo to závisí od toho, ako rýchlo sa toho rakúske predsedníctvo zho- zhostí. A moja druhá otázka sa týka Británie, Spojeného kráľovstva, čo s ich časťou programu? Zvyšok Európy na jednej strane a Spojené kráľovstvo na strane druhej. Nahradia Spojené kráľovstvo, alebo ako to bude? Pani Barbara Kapo má slovo, nech sa páči. Ďakujeme za váš názor. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi sa teším, že je tu pán minister Hofer, pán spolkový minister, e, dnes na výbore. Som rada, že ťa vidím. Rada by som od tých globálnych tém, ktoré boli spomenuté, išla na nižšiu troška úroveň a síce k veciam, ktoré sú mimoriadne relevantné na výbore tej celej komplexnej oblasti digitalizácie, ktoré sa týka aj ministerstva pre infraštruktúru, už od maja tohto roku, nie tak dávno, e, bola zverejnená štúdia Európskeho účtovného dvora, e, ktorá hovorí o tom, že pokrytie vysokorýchlostným, alebo teda širokým pásmom v Únii je nedostačujúce, je tam veľký priestor na zlepšenie e, vidiecké oblasti sú, zaostávajú, pokiaľ ide o pokrytie takýmto širokým pásmom a aj v mestách prístup k broadbandu nie je taký, ako to predstavuje stratégia Európa 2020. Dvor prezentuje sériu odporúčaní, čo by sa dalo robiť e, smerom k e, riešeniu takéto situácie v krajinách. A síce tie krajiny by mali prepracovať plány rozšírenia broadbandu. Komisia chce na nastaviť usmerenia, pokiaľ ide o štátne dotácie a Európska investičná banka, e, predovšetkým prostredníctvom EFSI a potom aj SEF mala smerovať e, prostriedky hlavne do takých menších projektov. Teraz otázka z mojej strany. Zo strany rakúskeho predsedníctva budú nejaké iniciatívy smerom k šíreniu a budovaniu vysokorýchlostného pripojenia širokopásmového? A druhá vec, ktorej by som sa rada dotkla, odvetvie vesmíru, vesmírneho e, výskumu, vesmírne odvetvie. Prvýkrát máme program pre vesmír, 16 miliard eur, celková suma a zahrňa to veci, ktoré už boli spomínané, Galileo, Copernicus a samozrejme aj e, nový bezpečnostný komponent, bezpečnostná zložka a ja sa pýtam, či sú nejaké iniciatívy zo strany Rakúska ako predsedníctva vesmírne hospodárstvo sprístupniť viacej aj pre malé a stredné podniky, ako aj pre startupy. Ďakujem pekne z otázky. A teraz, pán minister, ak vás môžem poprosiť zareagovať a zhrnúť tieto pripomienky. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Rubik, my už sme riešili spoločne otázku hovore, telefonátov v zahraničí. Vy ste išli cestou takého principiálneho prístupu, stále sa toho pridržať. Ja som ho pomerne skeptický, pretože, a tu nadviažem na otázku doktorky Kapelovej, Telekom bude smerovať veľa investícií do rozšírenia sieti 5G, ale myslím, že ten kompromis, ktorý bol dosiahnutý, ten je naozaj dobrým kompromisom a e, tým sa dá aj dobre stotožniť. Takže takáto dohoda bola fajn a ja som to naozaj privítal a myslím si, že aj vy ste s tým boli právom spokojní. Spomínali ste komunikáciu vlasti e, vesmíru, otázka agentúr, inštitúcií, ktoré tu existujú. Ja si myslím, že lepšie zosúladenie je nevyhnutné, ale zároveň potrebujeme aj jasné zadelenie úloh a čo najmenej prienikov, nejakých duplicít a o tom sa hovorilo už aj pred týmito dôležitými dňami. Mnohí sa vyjadrovali v zmysle, že potrebujeme jasné línie, jasne rozdelené kompetencie, kto je za čo zodpovedný. A ja som plne presvedčený o tom, že aj v rámci predsedníctva spolu s parlamentom, spolu s komisiou dokážeme nájsť dobrý spôsob, aby sme veci pozitívne posúvali dopredu. Pán poslanec Krasnodebský hovoril o ochranárstve, ktorého sme svedkami, protekcionizme, a nielen zo strany Spojených štátov, ale že sa takéto tendencie objavuje v samotnej Európskej únii. E, možno by som to e, mohol osobne teraz e, hodnotiť. Ja som vyrastal v východnej časti Rakúska, bolo to poznamenané, železná oponova má istú predstavu o tom, čo to znamená, keď hranica, ktorá bola pri tej železnej opone, keď padne a ako potom prebieha ten vývoj. Samozrejme, e, moja spolková krajina mala veľkú výhodu z podpory v rámci cieľa 1, ale oveľa väčší, väčšiu výhody sme mali z toho, z toho pádu železnej obody, opony. A vidíme, ako prebieha ten kontakt medzi mojou spolkovou krajinou, medzi Burgenlandom a medzi maďarským obyvateľstvom, povedzme, je to bez Veľmi dobre to funguje, tá interakcia. Samozrejme, treba dať pozor na to, aby tá spoločná cesta, ktorou ideme ako Európska únia, nespôsobovala to, že niekto bude ponechaný o samote, alebo že pôjde, že bude kráčať po nej sám, aby sme nespravili tú chybu, že z dôvodu emócií budeme príliš rýchle súdy vynášať ohľadom niektorých krokov, ohľadom e, vývoja a že to ovplyvní celú tú diskusiu. Myslím si, že tu diplomacia zohláva veľmi dôležitú úlohu a tá diplomacia je nevyhnutná No, môžem povedať len jedno. Myslím si, že to je silná stránka Rakúska, že e, v diplomácii si dobre počíname. A chcem to povedať aj tu, z tohto miesta máme naozaj veľmi dobre fungujúcu administratívu správu verejných vecí a myslím si, že aj toto zabezpečuje úspech tohto nášho predsedníctva, a nie preto, že by boli geniálni ministri alebo ministerky, ale preto, že je tu tá podpora toho celého aparátu úradníkov e, v rámci e, riadenia, ktorí sa snažia naozaj zabezpečiť konkrétne ciele v rámci rokovaní, v rámci rôznych e, grémy. My, ministri, ministerky, máme potom tú príjemnú úlohu oznamovať úspechy, ale myslím si, že tá skutočná práca a zabezpečenie skutočných výsledkov, to je často na tom podpornom aparáte a vidím, že už sa objavujú dobré pozitívne správy. Otázka, či pred rokom 2019 sa rada a parlament dohodnú. Nechcem v tomto zmysle dávať nejaké prísľuby, ktoré nedokážem 100% naplniť, ale viem slúbiť, že spravíme maximum na to, aby sme dosiahli čo najväčší pokrok. Pýtali ste sa na Brexit a ako to bude vyzerať ďalej s Galileom a aký to bude mať dopad. Sme v situácii, kedy nakoniec budeme musieť prepracovať celý ten balíček. Aj otázka Galileo a Brexit musí byť súčasťou jedného balíčka. Ja skutočne dúfam, že ten celkový balíček eh, bude smerovať pozitívne napriek eh, akýmkoľvek ťažkostiam aj personálnym zmenám, ku ktorým dochádza, a tak aby Galileo mohol byť eh, súčasťou, pozitívnou súčasťou tohto balíčka. Pani doktorka Kapelová hovorila o dôležitosti digitalizácie, internetu. E, myslím, že v Európskej únii a všeobecne v ekonomike je dôležité zabezpečiť, že človek nemá len diálničné pokryť diálničné spojenie, letiska, železničné spojenie, nie potrebuje digitalizáciu, rozšírenie širokého pásma, pretože aj vo vidieckej oblasti sa objavujú firmy tam, kde je zabezpečené dobré pokrytie. A pokiaľ ide o konkrétne o široké pásmo e, broadband, tak je tu nový vývoj, na to treba reagovať, 5G Fiber to Home už nebude zohrávať takú úlohu, ako tomu bolo doposiaľ. E, nemusím ísť optickým káblom do každého domu, ale každopádne musím tam priviesť internet a na to musí reagovať aj nová stratégia pre široké pásmo, aby sme mali spoločný koncept únie, ako aj členských štátov, kde dokonale zosúladíme e, optické vlákno a technológiu 5G a potom naozaj e, verím, že tá budúcnosť bude pozitívna. Ďakujem vám pekne, pán minister, za všetky vaše poznámky. A teraz vaše odpovede, vaše poznámky. Mo- Želáme vám všetko najlepšie k vášmu predsedníctvu. Naozaj všetko najlepšie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Okay. Eh, to next point. Prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Je tu o rokovania v bode 26, interný trh s energiou 27, smernica, prepracovanie, nariadenie. Kristian Karinš, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, za 3 minúty. Možno dokonca to zvládnem aj za minútu. Finalizovali sme 21. februára hlasovanie. Dlhý čas sme čakali na rokovanie, aby to bolo počas rakúskeho predsedníctva. Na konci júna sa to zorganizovalo. Naozaj to bolo, bola spolupráca s nadchádzajúcim rakúskym predsedníctvom dovtedy. Na oboch stranách sme zdôraznili výzvy, je to naozaj odborná diskusia a tieto odborné zasadnutia budú tento týždeň a potom na začiatku septembra. Budeme mať 11. septembra druhý trialog. Tá práca sa rozbieha. Ďakujeme rakúskému predsedníctvu za to, že sa tak veľmi snaží uzavrieť to počas e, času, kedy budú pri kormidle Rady Európskej únie. Ďakujem. Všetko je teda jasné. Chcete niekto? takto sa niečo spýtať, poznamenať? Ak nie, ďakujem. Jednoducho sa všetko ešte len začína. Pred dvoma týždňami sme to odštartovali. Naše diskusie nebudú jednoduché. A navrhujeme trialog aj na december. A dostávame sa tým e, k poslednému bodu programu. Ešte som zabudol poďakovať e, Krištianovi, Bod 29. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont, rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidla účasti a šírenia. A nadvezujúci bod, návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a rádu Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont, rámcový program pre výskum a inovácie. Dve záležitosti a dvaja správodajcovia. Prvým je pán Dan Nika, druhým pán Kristian Eller. Nech sa páči, kolegovia, začnite s našou diskusiou. Ide tu v oboch prípadoch o prvú výmenu názorov k dôležitej tematike. Pán Dan Nika, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. prvom rade by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí počas nedávnych mesiacoch eh, mi pomáhali zostaviť slušnú správu. Ďakujem tieňovým spravodajcom, ktorí sa naozaj snažili stať eh, mi po boku a chápať, čo robím. Mali sme o 6.30 ráno dnes zasadnutie. Naozaj chcem poďakovať odborníkom z výboru ITRE, ktorí naozaj boli zaangažovaní do celej veci. Chcem poďakovať politickým skupinám, kde takisto pracovalo veľa ľudí, a Európskej komisii. Tá sa pokúšala vždy na čas prísť a objasniť to, čo bolo treba. Môj pôvodný sľub bol, že dokončím správu tento týždeň. Už sme mali dve konferencie, okrem mnohých bilaterálnych zasadnutí a pokúšal som sa získať spätnú väzbu od hlavných aktérov tejto domény výskumu a inovácie Európskej únie, aby som videl, či treba niečo zmeniť a ako tieto zmeny vykonať, ako ich urobiť lepšie. V nasledujúcom programe Európsky horizont rámcový program pre výskum a inovácie. Chcel by som spomenúť hlavné veci. Všetci tieňoví spravodajcovia, tak ako som už povedal, tento návrh správy majú dnešnú aktuálnu verziu, teda z 10. júla în stadiul în care se află tocmai pentru a vedea care sunt care je dynamika. Mali by ju poslať aj tieňovým spravodajcom, aby bolo vidno, aká je dynamika a motivácia textu. Stručne vás odprezentujem dve hlavné, dva hlavné body. Zvýšenie rozpočtu, Európsky horizont na 22 miliard eur, tak ako to bolo v návrhu komisie. ale máme tu aj číslo 83,5 miliard eur alebo 84,1 miliard eur v súčasných cenách. To je obrovsky vzdialené od toho, čo navrhol parlament. Podporujeme rozpočet 120 miliard eur v súčasných cenách. Druhá vec posilnenie výskumu, základného výskumu a spolupracujúceho výskumu, pretože tento výskum, a najmä ten základný, je eh, zásadne dôležitým pre Európsku úniu a je to podmienka, ktorá je veľmi dôležitá pre splnenie cieľov Európskej únie. Tretí bod, ktorý by som chcel spomenúť, sa týka zásad reciprocity. Treba situáciu ozrejmiť. Žiaľ, pokiaľ viem, nachádzame sa v situácii, ktorá je trošičku čudná. Na jednej strane trváme na pridelenie peňazí vysokokvalitným projektom, ale týchto peňazí nie je dosť. Už v Európskej únii sa zorganizovalo niekoľko verejných obstarávaní, mohli sa predložiť návrhy konkrétnych projektov a čísla z horizontu 2020, koľko peňazí sa pridelilo, sú známe. buď rôznym entitám alebo jednotlivcom, asociované krajiny, tretie krajiny, koľko vyčerpali z tohto rozpočtu, ale verím, že v zásade tu platí princíp. Deci noi dăm cuiva acces reciprocity, ktorý je povinný. Bolo by ťažké vysvetliť, prečo nie sú sprístupnené fondy, ktoré pozostávajú z európskych peňazí a prečo európske právnické alebo fyzické osoby nemajú prístup a krajiny, s ktorými spolupracujeme, majú prístup k financiám, ktoré sú financované príslušnými tretimi krajinami. Toto je dôležitá vec a ešte treba vyjasniť ďalšiu vec a to je posilnenie pravidiel nakladania s duševným vlastníctvom, aby bolo možné ehm, ohodnotiť európsky výskum finančne. Na jednej strane noví participanti, malé firmy, malé entity, ktoré vstupujú, tým treba radiť, ako si ochrániť svoje práva na duševné vlastníctvo a zároveň Treba vedieť veľmi presne, komu teda kto je držiteľom práv duševného vlastníctva na program, ktorý bol financovaný úniou. Bod 5, ktorý som e, chcel spomenúť v tejto reforme, sa týka prvého komerčného e, využitia v rámci únie projektov, ktoré boli financované európskymi peniazmi. Pretože Musíme maximalizovať dopad. A na druhej strane pridaná hodnota, ktorá by mala byť vzata do úvahy, v princípe ide tu o prvé komerčné využitie v EÚ. Je to dôležitá zásada a je tu ešte jedna vec, ktorú by som chcela spomenúť. Synergie. A to spolupracujem s kolegami z DG Regio, aby bolo možné zaviesť rovnaký rovnakú plácu za rovnakú prácu. To je ďalší princíp a odpoveď, ktorú dáva Európsky parlament. Ak hovoríme o rovnakej pláci napríklad za prácu vodičov kamionov. Myslím si, že to je čosi, čo treba zapracovať, keď hovoríme o výskumníkoch, ktorí pracujú v rámci rozličných výskumných projektov na týchto projektoch treba um, pripraviť vyhodnotenie, anonimné vyhodnotenie, aby bolo možné zdôrazniť excelentnosť a nie pôvod alebo um, gender. Zároveň treba preklenúť priepas medzi rozličnými oblastiami výskumu v Európskej únii. Treba lepšie rozložiť e, tieto vynikajúce výsledky medzi členské štáty EÚ rovnomernejšie. Toto je tých 10 bodov, ktoré e, som chcel vyjadriť a dokument bude predložený sekretariatu a pripne sa k správe podľa toho, ako to hovorí nariadenie. Ďakujem vám za čas a trpezlivosť. Skutočne to je zásadne dôležité, pretože tu máme lehotu na preklady. Dôležité, ďakujeme že ste takto striktne to poňali. Tento piatok bude moja správa e, dostupná a môže sa začať prekladať. dámiu sekretariatu. Pán Eller, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Predovšetkým chcem poďakovať Danovi Nikovi. E, pristupujeme k tejto veci veľmi podobným spôsobom, takže je tu nádej, že stanovisko bude koherentné, stanovisko parlamentu, že sa o ňom zhodnú tieňoví spravodajcovia, aj bežní spravodajcovia. Teda navýšený rozpočet 120 miliárd. To nie je skutočné navýšenie. My jednoducho reflektujeme to, čo rozhodli hlavy štátov, že isté percento HDP bude venované výskumu a inovácii. A nechceme navýšenie rozpočtu, my chceme, aby rada plnila svoje vlastné rozhodnutia, po ktorých volala už pred niekoľkými rokmi. Čo sa týka štruktúry, prvý pilier ERC, tam je treba vidieť viac schválenia koncepcie a ten, táto pečať excelentnosti, ktorú je možné udeliť, chceli by sme, aby sa to sústredilo skôr na mladých výskumníkov a lepšie vyvážiť pracovný čas, rodinný čas e, ženy, mužov vyvážiť, lebo aj ženy výskumníčky treba spomenúť. A čo sa týka pečate excelentnosti v infraštruktúre výskumu, treba sa zamerať na inteligentné stratégie alebo malé stratégie a bunky je to aj otázka, ktorá sa týka financií EFSI. A keď sa zameriame na otvorenú vedu na cloud, Open Science Cloud, o tom sa začalo hovoriť už pred desiatimi rokmi, ešte stále ho tu nemáme. Tento cloud sa bude podobať e, Culture, Culture Heritage Cloudu v Európe. Bude tam otvorený prístup, v druhom pilieri sme si preskúmali dopad toho, ako sa rozdelí klaster inkluzívnych spoločností medzi inkluzívne inovatívne spoločnosti a klaster bezpečných spoločností, lebo tento mix medzi oboma sa zdá byť problematický. To, čo je dosť zrejmé, a to teda veľa otvorených otázok pri strategickom plánovaní, Tamto skončilo trošku šalamúnským paragrafom, kde sa hovorí, áno, používame myšlienku strategickejšieho pracovného programu, akési plánovanie, ale na druhej strane vysvetlo, že tieto procesy sa používajú na dotváranie nástrojov misií, na odštartovanie e, rôznych iniciatív, na delegované akty a máme na to obmedzený čas. Chceli by sme jasnú definíciu, čo sa stane. K partnerstve spojené spoločné firmy v priemyselnom odvetvi, niečo ako Clean Sky, takéto niečo sa už rozbieha. Chceme tie programy vidieť opäť úspešne bežať. E, T, I, T, k tomu máme dôraz. Hovoríme, že chceme to, čo sme dosiahli, udržať. A čo sa týka budúcnosti a tvorivosti v oblasti námorného pobrežia a mora. To sme už odfinancovali. A teraz k misiám. Ako som už spomenul, ide tu o návrh strategického plánovania. Chceli by sme limitovať počet misií pri prvom strategickom plánovaní, pretože buďme realistickí. Ak je 50 misií, Misia by sa mala skutočne zamerať na veci a my sa pokúsime odpovedať na otázku, aký je rozpočet na vzťahy medzi rozličnými vrstvami a globálnymi výzvami. Chceli by sme opätovne nastoliť komplementaritu pri spolupráci, výskumu a partnerstve. Misie by nemali byť e, trčiace, izolované v priestore a treba dať priestor validovaniu e, validujúcich nástrojov. Máme tu dve fázy Dúfajme, že sa to rozbehne a tým nechcem povedať, e, že chcem vidieť, aby sa peniaze sypali alebo že budeme organizovať misie, e, ktoré napokon ani neuskutočníme. Nie, mne sa zdá, že prístup z dola nahor je výborný, preto sme implementovali tento nástroj rýchlejšie, ako sa plánovalo. Týka sa to aj súrovín, klastrov, EIC, Sharing Excellence a chceme z zintenzívniť prácu, už len trošku nám chýba a už počuť bubnovanie bubnov, tak povediac. Inovačné tábory. Ich redukcia je kauzou, ktorá vznikla, ale je to vynikajúca iniciatíva pre menej rozvinuté členské štáty EÚ, aby bolo možné využiť medzinárodné fondy a reformy aplikovať tak ako treba. Chceli by sme zdôrazniť, že lepší manažment údajov je niečo, čo súvisí s infraštruktúrou výskumnou, ale zároveň treba povedať niečo o e, European Open Sky a Cultural Heritage Cloud. Takže pravidlá by sa mali trošku rozšíriť, aby ERS, aby EFS sa aplikovali. Mohli by sme túto dekoratívnu časť dotiahnuť do konca, ale sú tu aj kreatívne priemysle a skutočné výrobkyne. Ak chceme odstávky a implementačné opatrenia, tak napríklad pri podpore zriedkavých chorôb je tu otázka v oblasti zdravotníctva. Bude to výzvou? Detská rakovina, to je niečo, čo je pochopiteľné pre bežného občana, ale vyprodukujú opakovanie dopad e, mm, alebo vzájomné pôsobenie potravín, pestovania potravín a klímy, zmen klímy, to už je ťažšie kvantifikovať. Pozrime sa trošku e, zo širšieho hľadiska na veci. Veľmi správne sme povedali, že tu je isté percento štrukturálnych fondov. Je to istý potenciál toho, čo my e, odpracovávame. Veľa práce sa zrkadlilo minulý týždeň, ako keby jedna zrkadlila druhu. Teraz tu máme e, návrh z výboru regí a ten sa týka aj otázky synergii. E, Kreatívna Európa, to nie je spomenuté v návrhu a treba za, m, zafinancovať nástrojmi, pretože chceme mať flexibilitu, nízku granularitu zaujímavých nových programov. Takže nejde tu o to, že sa všetko nastrčí na jednu jedno kopyto. Nie, máme veľký dáždnik, máme individualizovaný prístup, ktorý je mimoriadne nastavený na S a e, na malé a stredné podniky, o ktorých budeme diskutovať. Ten prvý pilier, ktorý som spomínal, tam znie odpoveď áno, možno, že to trošku znepokojuje malé a stredné podniky, pôjde to malých krôčikoch, trošku to aj narúša Prepačte, že hovorím tak rýchlo, ale je to obrovský program a nebudem e, taký dokonalý ako den. Ja e, skončím písanie správy až budúci týždeň, ale myslím si, že sme na dobrej ceste. To, čo sme dostali od tieňových spravodajcov, je výborné a vypracujeme veľmi silnú pozíciu voči rade. A posledná vec, ktorú chcem povedať, je apel na radu. Minule sme rokovali 11 mesiacov, teraz sme ambicioznejší, musíme to splniť skôr. Musia sa aktéry cítiť bezpečnejšie, komunity bezpečnejšie. Musíme sa pripraviť lepšie a ak sa nám to podarí ukončiť do roku 2020, to neposlúži ani európskej politickej situácii, ani aktérom, ani tým e, novátorom, ktorí sú mm, ktorí inovujú. Takže apelujem na radu, aby si tiež pripravila veľmi rýchlo svoje stanovisko ako parlament a za to vám pekne ďakujem. Eh, pán Ler, ktorý myslím, že bude vystupovať ako spravodajca za Horizon a ja by som chcela tiež vystúpiť ako spravodajkynia, pardon, chcete vystúpiť ako spravodajca za túto špecifickú tému, alebo chcete teraz momentálne reagovať? Čiže môžete aj ten druhý program? OK. Allora completiamo la... Dobre, potom, takže skompletizujeme zoznam Cabezon Ruiz, nech sa páči. Gracias, señora presidenta. Gracias a los dos ponentes por la información que nos dan y por las novedades, todas ellas importantes y positivas. No? Ďakujem za informácie Tie sú dôležité aj pozitívne. Takže priemysel je dôležitý. Musíme posilniť rolu a prezentáciu malých a stredných podnikov. Toto bolo dôležité aj v rámci Horizontu 2020. Zaujali dôležitú rolu a tak to musí byť aj v budúcnosti. Myslím, že potrebujeme synergie. Myslím, že synergie sa musia stať realitou a ak nenájdeme špecifické mechanizmy, ktoré zabezpečia túto komplementárnosť medzi členskými štátmi a hospodárstvom, pokiaľ ide o fondy pre programy Horizon 2020 a Horizon Európa, tak to bude problém. Myslím, že potrebujeme centra excelentnosti. To je dôležité najmä pre malé a stredné podniky, pretože tieto potrebujú programy, a myslím, že potrebujeme mechanizmy, ktoré budú poskytovať stimuly pre reálne podielanie sa na budovaní synergií medzi členskými štátmi. Prvý pilier sa mi zdá byť veľmi dôležitý, veda, ale myslím si, že túto oblasť by sme mali viac zohľadniť aj v zvyšku programu. Malo by to byť otvorenejšie a nemali by sme sa koncentrovať iba na prvý pilier. Mládež, mladí ľudia, to je dôležité. Mládež je dôležitá a je to dôležité aj v súvislosti s Erasmom a s budovaním synergií. Tu potrebujeme ďalšie vzdelávanie, odbornú prípravu. Medzi mladými potrebujeme synergie, potrebujeme nový program eh, a špecifickú pomoc v tom, aby mladí ľudia, ktorí študujú na univerzitách, a majú akademický titul, sa stali, sú, sa stali súčasťou týchto programov. Priemysel potrebuje tieto talenty, ktorí prichádzajú z univerzít a to musí byť, e, to sa musí navzájom doplňovať. Viem, že sa chcú vyjadriť ešte ďalší. Pán Nika povedal, že sa musí posilniť ochrana autorských práv. To je dôležité, myslím, že z toho by sme ťažili všetci, ale treba zdôrazniť, že je dôležité, aby e, sme mali veľký dopad z tohto programu a aby ekonomika e, mala prospech z týchto programov. Preto musí komisia zdôrazniť tieto aspekty. Musíme to vylepšiť, aby tento program naozaj slúžil celej spoločnosti, aby predstavoval motor zmien. Čiže musíme zohľadniť aj sociálne dopady. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj za to, že ste viac menej rešpektovali ten čas. Pán Donetsky, nech sa páči. EKR, ktorý aj pána Zdechovského zastupuje. Zastupuje pana Tomáša Šenovského, więc tylko parę słów. E, przede wszystkim pan Toszenowski chciał... Ďakujem za vaše vyjadrenia. Takže, pán kolega, chcem sa vám poďakovať, poblahoželať vám aj pánovi spravodajcovi. Celé to prebiehalo veľmi rýchlo, veľmi rýchlo ste pracovali. Ďakujem aj za to, že ste zapojili aj tieňových spravodajcov. Je potrebné zdôrazniť niektoré body. Poprvé, návrh pána Liku. Konkrétne Horizon Europe. To je vyše 120 miliard eur. Súhlasíme, toto je veľmi dobrý cieľ. Po druhé, lepšia e, geografická vyváženosť. Vieme, že bolo niekoľko pozmeňovacích návrhov a tu ide práve o rozšírenie, o šírenie tohto programu. My by sme preferovali, keby tento element bol tiež zapojený ako kritérium. Naša politická skupina podporuje túto myšlienku a tieňový spravodajca bude hlasovať, teda spra, budú hlasovať za tieto pozmeňovacie návrhy. No, potom, ako sa bude ďalej eh, na programe podielať Spojené kráľovstvo? Ďakujem, pán Javierik. Ďakujem, pani eh, Takže pokiaľ ide o pravidlá účasti na Horizon pre Európsky parlament, pre Horizon Europe máme ten istý cieľ, aby Európska únia bola konkurencieschopnejšia než v súčasnosti. Mali by sme sa zamerať na šírenie excelentnosti v rámci EÚ, aby sme docielili tento cieľ. Mali by sme tiež posúdiť synergie medzi jednotlivými fondmi. Horizon Europe by mal mať harmonizovaný prístup tak ako pokiaľ ide o reguláciu, ako aj o špecifický program. O to sa usilujú obaja spravodajcovia a ja ich oboch v tom podporujem. Počas rokovaní e, chcem e, zohľadniť, ako vnímame budúci rozvoj e, výskumu a inovácií v Európe. Voľby, ktoré urobíme ako zákonodarcovia, ovplyvnia E, dopad, ktorý výskum a inovácie budú mať v EÚ. E, pokiaľ ide o naše vzťahy s, krajinami, s krajinami mimo EÚ, mali by sme zdôrazniť prístup reciprocity. Teším sa na spoluprácu s vami E, na spoluprácu s vami na tomto dokumente, pán Nika. Horizon Europe, tento špecifický program, e, myslím si, že tam sa ťažisko bude opierať o to, ako špecifický program Horizon Europe bude konkrétne vyzerať. Ako pán Eller už vyjadril, mali by sme zabezpečiť kontinuitu programu pre výskumných pracovníkov, inovátorov a investorov. Je to jediný spôsob, ako stimulovať rast, európskeho e, výskumného priestoru. Čiže ešte raz, takisto sa teším na prácu na, tomto, na tejto téme e, počas leta a potom na jeseň s vami, pán Eller. Ďakujem. Ďakujem pekne kolegyni a teraz pán Delunde, nech sa páči. Uh, thank you, chair. So... Ďakujem poprvé, pán Nika, ďakujem za návrh. Oceňujeme, že Eh, pracujete takto rýchlo, aby ste dodržali harmonogram. Vaša snaha navýšiť rozpočet je dobrý signál, ktorý treba vyslať, aby sme podporili inovácie a výskum ako najdôležitejšie nástroje na čelenie globálnym výzvam. 120 miliard eur je krok správnym smerom. Poprvé je dôležité pre nás, eh, aby sa eh, zlepšil climate mainstreaming, takže vnímame tu ešte stále nedostatky eh, v dosahovaní klimatických cieľov tohto výskumného programu. Tento rozmer musí byť posilnený, pretože výzvy sa budú iba zväčšovať a zároveň je to šanca pre eh, podniky, aby sa vyznamenali tým, že eh, budú dosahovať vysokokvalitné klimatické technológie. Sme skeptickí, pokiaľ ide o distribúciu peňazí z Horizon Europe na geografickom základe. Všetky nástroje EÚ nemôžu slúžiť tomu istému účelu. Z toho dôvodu máme rôzne fondy na rôzne účely. Excelentnosť by mala predstavovať prvoradé kritérium, na základe ktorého projekt bude zvolený, ale e, dôraz by mal byť na dopade projektov, čo je oveľa lepšie subkritérium ako geografia, alebo teda zemepisná poloha v tejto oblasti. Sme znepokojení strategickým plánovacím procesom. My ako zákonodarcovia <clears throat> musíme spolupracovať so spravodajcom, aby sme e, našli riešenia, ktoré zabezpečia vyvážený prístup. Štvrtý bod. Výskumné inštitúcie. Takže je potrebný otvorený prístup, vzdielanie a používanie e, e, informácií. Verejné publikácie by sa mali zabezpečiť. Piatý bod rodová dimenzia musí byť zohľadnená v rámci programu rovnaké mzdy, rovnaké zastúpenie v riadiacich skupinách. Pán Ihler k špecifickým programom. Poprvé, myslíme si, že klimatické a ciele udržateľného rozvoja by, rozvoja by mali byť cieľom a mali by byť jadrom, nadradeným cieľom Horizon Europe a celého programu. Druhý bod, Takže e, sú tu rozdiely e, a mali by sme e, nájsť kompromis pre Horizon Europe. <clears throat> Po tretie, vítame klaster týkajúci sa digitálneho priemyslu. Musí sa viac zamerať na energiu a klímu, berúc do úvahy, že priemysel je naďalej jeden z hlavným emitátorom CO2. Ďakujem. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα μιλήσω για την έκθεση του συνάδελφου του Ντανίκα, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω. Πάνη Πρετσενίτσκα, που είχαμε hovoriť o správe kolegu Damika. Ďakujem, všetci sme sa snažili docieliť čo najlepší výsledok. Naša skupina vníma pozitívne návrhy spravodajcu pre správu Horizon Europe. Všetci súhlasíme a potrebujeme rovnováhu medzi vedou a obnoviteľnými obnovou a na druhej strane zabezpečením vedeckých cieľov spoločnosti na druhej strane. Výskumná agenda by mala e, klásť prioritu na projekty, ktoré zohľadňujú potreby spoločnosti a prioritu by nemali mať projekty, ktoré slúžia záujmom nadnárodných podnikov. Čo sa týka e, e, kritérií posudzovania, e, máme skúsenosť na základe projektu Horizon 2020. Mali by sme sa usilovať o vyššiu mieru transparentnosti, No a skupiny pre posúdenie, kde budú, na ktorých sa budú podielať zástupcovia všetkých členských štátov. Cieľ je boj proti nezrovnalostiam a nespravodlivosti, pokiaľ ide o financovanie. Mimoriadne by sme mali e, zohľadniť účasť tretich krajín, aby sme takýmto spôsobom e, sa vyhli e, nerovnostiam. V minulosti boli organizácie, ktoré dupali nohami na ľudské práva to, to nás privádza k tomu, aby sme využili závery a k týmto záverom by mali mať prístup všetci. Predložíme pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne a teraz kolega Matias, ktorý je tiňovým pre tento špecifický program. Nech sa páči. Obrigada, Presidente. Eu também vou fazer alguns comentários gerais nesta fase. Eh, quero dizer, concordo com... Ďakujem pekne, pani predsednička. Do veľkej miery súhlasím s tým, čo zaznelo. Chcela som len upriamiť pozornosť na niektoré obavy, ktoré pretrvávajú, tak pokiaľ ide o obsah toho programu samotného, ako aj pokiaľ ide o organizovanie tohto programu. K týmto veciam by som požiadala isté objasnenia. Pokiaľ ide o samotnú obsahovú stránku programu, tak tu ma znepokojuje konvergencia a inklúzia v pilieri priemyselnej konkurencieschopnosti vzhľadom na globálne výzvy. Predovšetkým z toho dôvodu, že tu nie je definícia, ktorá by bola jednoznačná vo vzťahu k priemyselnej konkurencieschopnosti a zvyšku. Ak tu nie je teda takáto rovnováha, tak potom vzniká riziko, že veľký priemysel, veľké odvetvie bude mať väčší priestor na zdroje, väčší prístup a tým pádom budeme tieto zdroje redukovať ostatným. Preto je dobré si toto objasniť, toto rozdelenie. A potom treba zabezpečiť, aby tu neboli veľké straty eh, voči eh, globálnym výzvam európskej vedeckej komunity alebo obce. A potom tu chcem mať jasné rozlíšenie, rozdelenie v rámci druhého piliera, to, čo v tejto chvíli je zadefinované ako inkluzívna a bezpečná spoločnosť. V rámci Horizontu 2020 sme už mali takúto diskusiu a ja dúfam, že tá diskusia bude pokračovať spoločenské a humánne vedy nie sú len nejakým e, príveskom. Je to služba spoločnosti, e, ktorú takto poznávame. Čiže autonómne financovanie e, pre spoločenské vedy musí byť zachované. Takisto som spokojná, pokiaľ ide o zachovanie prostriedkov pre European Research Council, avšak je nevyhnutné im zabezpečiť plnú autonómiu. Mám isté pochybnosti v súvislosti s navýšením v počte škôl, pretože sa domnievam, že suma sumárum zdá sa mi, že nevychádzajú vstadiaľ výsledky, ktoré by sme očakávali. Potom obavy, ktoré sa týkajú rovnakého mzdového hodnotenia, aj tomu mám isté obavy. Musíme si jasne ujasniť strategický proces, aké sú tie nástroje, ktoré sú v tom obsiahnuté. Nie je to jednoznačné verejno-súkromné partnerstvo, aj to treba objasniť, misie treba ďalej objasniť, aká je úloha Európskej komisie, ďalej musíme zabezpečiť autonómiu, pretože táto autonómia nie je dobre zadefinovaná. Úloha malých a stredných podnikov a obzvlášť som znepokojená, pokiaľ ide o infraštruktúru a pokiaľ ide o pridelovanie financií pre tieto účely. Ďakujem. Zunächst mal Ďakujem pánovi Nikovi. Nezriedko sa stáva, že niekto bol ochotný už toľko to zapracovať e, návrhov tieňových spravodajcov e, cez politické skupiny pri klastroch, by sme to mali rozdeľovať. Myslím si, že tak sa to aj plánuje. Medzi teda e, na jednej strane inkluzívnymi a kreatívnymi spoločnosťami a bezpečnými spoločnosťami, pretože hrozí, že keď bude spoločný rozpočet a bezpečnosť je vždy hnacou témou, tak hrozí, že ten jeden rozpočet bude kanibalizovať druhý rozpoč- rozpočet. No, takisto je dôležité, čo tu zaznelo. Otázka. Áno, vieme si predstaviť, že by sme rade a komisii poskytli určitú slobodu čo sa týka e, partnerstiev, aby sa to zdôraznilo alebo aby sa to nejak definovalo, ale v takom prípade to musí byť delegovaný akt. A v, v takom prípade včas, než sa rozhodne o finálnom návrhu, musí byť k dispozícii tento delegovaný akt. Nie je možné, že my budeme postupovať rýchlo a potom dva roky budeme zvažovať, čo sú missions a čo je budúcnosť tých partnerships. Faster time to grant, e, e, rozširovanie nástrojov FDI, otvorené pre univerzity a priemysel. No predtým to bol prístup z dola nahor 6 mesiacov, e, zjednodušovanie, princíp jednotného auditu e, v súlade s finančným nariadením je dôležité a mať tento single audit approach Eh, väčšia eh, transparentnosť pre príjemcov pri výpočte, generujeme 60 chýb, kontinuita financovania finančných modelov, viac flexibility pre eh, infraštruktúrne náklady by mali byť pokryté. Takže rozšírenie fast track approach, širšie akceptovanie, rozšírenie paušálnych sum Čiže podmienky pre rozšírenie paušálnych sum, e, to by bolo posúdenie v rámci stretnodobého hodnotenia a mali by sme byť obozretní. Rozšírenie nástroja paušálnych súm bez toho, aby sme preverili, ako to funguje a do, do akej miery sa to dotýka finančného nariadenia. Ďakujem. Kolegyňa Damato. Grazie, prezidente. Ďakujem pekne. Musíme povedať pravdu. Tieto dve správy sú mimoriadne dôležité z pohľadu budúcnosti Európy. Tak návrh nariadenia, ktorý sa týka rámcového programu pre inovácie a výskum, ako aj nariadenie o Horizon Europe. Myslím si, ako všetci ostatní kolegovia, aj my sme sa snažili eh, vypočuť si tie veci a nájsť tie rovnaké teda styčné body e, v tých obmedzených časových intenciách. Každopádne toto si e, vyžaduje takú operáciu mirroringu a je nevyhnutné venovať dostatočnú pozornosť aj rozhodnutiu, ktoré sa týka konkrétneho programu, špecifického programu Horizon Europe. Parlament teda musí e, pracovať na oboch agendách a to je boj proti času Zdá sa, že to odmení všetko iné, len nie kvalitu našej, pravdu, e, naše, našej práce. Agenda, ktorú požadovala komisia, tak e, tá nezohľadňuje dostatočne príspevok e, zainteresovaných strán ani náš príspevok, ktorý my môžeme odviesť. Nemyslím si, že zásada, keď je rýchlosť postavená nad kvalitu, že je vhodná a každopádne to len umožňuje načrtnúť ten, ten rámec, ale nič viac a obmedzuje sa ten manevrovací priestor a nie je ist, možné sa domnievať, že my sme v takejto pozícii e, europoslancov, ktorí by mali takto fungovať na to, aby sme zrýchlili ten, ten, tú tému, aby sme ju prijali ešte pred ďalším funkčným obdobím, tak aby sme sa lepšie z toho vyzerali, aby sme teda lepšie vyzerali pred voličmi skôr by som dala prednosť eh, práce, ktorá by odmenovala to, čo podľa aj mojej delegácia podľa hnutia piatich hviezd by vyzdvihlo kvalitu, kvalitu, inklúziu a transparentnosť. Eh, v tomto ohľade aj z pohľadu zjednodušenia by bolo vhodné predložiť eh, návrh, ktorý by riešil obsahové stránky, ktoré sú súčasťou toho nariadenia. To znamená jediný dokument, ktorý by nám umožnil zachovať naše kompetencie bez toho, aby sme E, riskovali e, tú stratu alebo nedopracovanie tých sivých zón, šedých zón a bez toho, aby sme e, zohľadnili všetky tie veci vrátane tej strategického plánovania. Pokiaľ ide o ten komplexný rozpočet, tak ten určite nie je uspokojujúci. 100 miliard by určite lepšie pokrývalo potreby tohto odvetvia. Prerozdelenie rozpočtu medzi jednotlivé piliere kde sú aj rôzne klastre v rámci piliera, globálne výzvy a priemysel, tam je veľa e, otázok, veľa zvláštností. Pokiaľ ide o inkluzívne a odolné spoločnosti a oblasti klímy, mobility, energetiky, je tu zníženie rozpočtu v porovnaní s aktuálnymi sumami v rámci Horizontu 2020. E, je tu nerovnováha, pokiaľ ide o trhy, pokiaľ je tu rovnováhu medzi trhmi a medzi ostatnými aktérmi je tu obrad skutočne, ktorý nie je vhodný a takisto inovácie utrpia. Ďalej je tu veľa vágných, nedostatočne rozpracovaných oblastí, ako napríklad emisie. E, to je nevyhnutné riešiť v rámci budúceho plánovania a komisia každopádne tu bude dominovať tejto roli, čo nie je vhodné. Ja chcem povedať, ako je dôležité zohľadniť postup spolurozhodovania, ako to stanovujú aj zmluvy už končím, pani e, predsednička. S polutovaním konštatujem, že zmizol nástroj, ktorý pokrýval malé a stredné podniky. Chýba príslušná patričná kvóta, ktorá by pokrývala práve malé a stredné podniky. Pokiaľ ide o čas, ktorá sa venuje partnerstvám, tak je tu nevyhnutné mať tri rôzne typológie. Sú tu tie tri typológie partnerstiev, ale nie je tu e, riešené a ošetrené partnerstvo verejno-verejné. Ďalej je otázka blendingu to má byť implementované v súlade s fungovaním fondu InvestEU. Samozrejme sú takéto zdroje financovania nevyhnutné a užitočné. Bolo by vhodné zaviesť mechanizmy tak, aby ohrozené e, projekty v rámci financovania by mohli e, nejakým spôsobom e, mať taký prospech aj z iných, z iných zdrojov financovania, aby neboli ohrozované to je niekoľko tých podstatných vecí a ďakujem pekne spravodajcom a spoluspravodajcom Tieňovým za spoluprácu. Pani Kapel odišla a ja si dám minutku, aby som zdôraznil jednu vec. Už e, to bolo vyjadrené v výbornej správe kolegu Daniku, Daniku e, spravodajcu. Pán Eller to povedal takisto pani Kabezon Ruiz aj mnohí ostatní Otázka malých a stredných podnikov, všetci to spomenuli. No, takisto by som bola rada, keby e, si komisia to vzala ako úlohu, to, čo sme viacerí spomenuli, aby všetko to, čo teda zaznelo ohľadom piliera inovácií, ohľadom toho, aby náš priemyselný systém bol viac konkurencieschopný vďaka výskumom a vďaka výsledkom výskumu celej Európe, aby sme to dosiahli teda na úrovni Európy, skôr ako si to osvoja iné časti sveta, ako nás predbehnú akcelerátory, iné záležitosti. E, nesmieme v tomto ohľade e, zabúdať ani na e, skromnejší nástroj e, pre malé a stredné podniky. E, tento mechanizmus, ktorý priniesol slubné výsledky, veľa projektov e, tu bolo, ale z dôvodu nedostatku zdrojov neboli dostatočne financované. E, všetci poznáme, e, ako je to v našich krajinách mnohé aj malé podniky, ktoré prostredníctvom malých, drobných inovácií, možno na úrovni produktového vývoja, povedzme aj môj región, ktorý menil zloženie asfaltu, alebo teda pokrývky asfaltovej, prostredníctvom takéto zmeny toho zloženia a vďaka inovácií a teda za výskumu smerom k udržateľnejším produktom sa podarilo dosiahnuť výsledok zlepšenia životného prostredia. Ale samozrejme to financovanie nebolo dostatočné, ale prostredníctvom výskumu si posilnili svoju pozíciu, aktivitu. Nie je to disruptívna inovácia, taká, ktorá narúša teda súčasné fungovanie, ale je to dobré každopádne a prispieva to krok po kroku e, zlepšovať e, tú, tú situáciu v oblasti inovácií. Ďalej tu boli ďalšie dôležité veci, ktoré spomenuli tí, ktorí vystupovali, aj nevyhnutné, aby komisia toto zohľadnila, pretože e, tento výbor je znepokojený. Takto vyzerajúcim nástrojom musí byť zlepšený a každopádne chceme zabezpečiť, aby tam e, bola zohľadnená aj takáto postupná inovácia. A teraz dostane slovo komisia. Pán van der Wiele, ďakujem za jeho prítomnosť. On s nami pracoval v rámci celého toho obdobia. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda. Komisia by rada poďakovala spravodajcom za to, že dnes odprezentovali hlavné črty návrhu správy. Vítame rozpravu, ktorá dnes nasledovala a radi by sme opakovali slova pána komisára, pretože keď prišiel pred mesiacom na zasadnutie výboru ITRE, spomenul, že máme jedinečnú príležitosť nielen dnes, ale v nasledujúcich týždňoch a mesiacov pretvoriť európsky výskum a vývoj, inováciu k lepšiemu. Tešíme sa na plodný proces spolu vytvárania s Európskym parlamentom. Poznamenali sme si vaše poznámky k rozpočtu. Ako viete, navrhovaný rozpočet 100 miliard eur uznáva tú všetku ťažkú prácu pri aplikovaní horizontu do roku 2020 a znamená aj to, že Európska komisia pod vedením pána Junckera verí v investovanie do budúcnosti Európy. Komisia víta mnohé návrhy, ktoré tu odzneli od spravodajcov a tieňových spravodajcov a zdá sa, že podporujú návrhy komisie na nasledujúci rámcový program pre výskum a inováciu, aby bolo možné dosiahnuť čo najväčší výkon prostredníctvom neho. Stimulujúca rozprava, ktorá má zlepšiť e, návrh komisie, je vítaná a taká dnes odznela. Vítame vaše otázky k strategickému plánovaciemu procesu. Komisia verí, že by mali byť e, riešené e, otvorenejším, strategickejším spôsobom, ako to bolo pri Horizonte 2020. Komisia chce preskúmať, ako čo najlepšie s vami spolupracovať v nasledujúcich týždňoch v tejto veci. Navyše vítame to, že niekoľko predrežníkov počiarklo synergie a ich dôležitosť v rámci európskych štrukturálnych programov a iných fondov, napríklad Invest EU, Erasmus, Creative Europe a ďalšie. Komisia si poznamenala aj nasledujúce výzvy, kde potrebujeme ďalej vysvetliť, ako sa s nimi vysporiadať. Najmä potreba znížiť priepasť, ktorá sa rozprestiera v Európe medzi rozličnými inovačnými stratégiami. Dúfame, že sa dostaneme na novú úroveň ambícií Európa sa chce stať globálnym lídrom pri novátorstve a inováciách. S Horizontom 2020, ako povedal predrečník, dúfame, môžeme maximalizovať náš dopad a skutočne zmeniť veci k lepšiemu. Komisia zdieľa e, želanie parlamentu čo najskôr uzavrieť rokovania s radou, aby bolo možné skombinovať aj kvalitu, aj rýchlosť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. No, za chvíľočku dám predsedníctvo pánovi Buzekovi. Dnes ráno sme chceli poďakovať za na všetkých, pretože ste takýmto spôsobom realizovali tú náročnú časť hlasovania veľmi veľmi dobrým spôsobom ste to manažovali, takže na záver vám dám slovo. Thank you very much, Patricia. Ďakujem pekne, Patricia. Ani netreba vychádzať z miestnosti. Všetko hladko beží. Trošku dlhšie nám to trvalo, trochu viac ako 3 hodiny a pol treba stále piť vodu. Inak je to veľmi nebezpečná dehydratácia. Určite ste počuli. Čo sa týka našich spravodajcov, pán Dan Nika a pán Kristian Eller. Tieto poznámky, ktoré tu odzneli zo strany tieňových správodajcov a zo strany kolegyňa kolegov, členiek a členov výboru ITRE, boli vítané. Za 15 minút začína ďalšie stretnutie s tieňovými spravodajcami a pokúsime sa začleniť všetky tieto vstupy a námety, aby bolo možné adekvátne reagovať na rozličné obavy, ktoré tu panujú a ktoré boli teraz e, náležite vyjadrené pred rečníkmi. Naozaj sa trošku obávam, ako 120 e, miliard eur prideliť na výskum a vývoj v Európskej únii. Spoluprácou s dôležitými inštitúciami na základe reciprocity, na základe ďalších princípov, ktoré eliminujú bariéry sprístupňovania európskych fondov. Aby bolo možné dosiahnuť excelentnosť, nemala by fungovať e, geografická nálepka alebo genderová. Aktéry by mali byť odborníkmi. A teraz nehovorím o posudzovateľoch. Hovorím o všetkých týchto výzvach, ktoré e, boli vymenované v texte vedecké komunity, výskumné spoločenstva Európskej únie by mali adekvátne zareagovať na tento návrh Európskeho parlamentu, aj čo sa týka objasnenia, ozrejmenia veci, ale aj čo sa týka e, predpovedateľnosti, prognostikovania a sprístupnenia európskych financií, aby bolo možné skutočne poskytnúť e, pomoc. E, Výsledky výskumu treba nájsť také, aby boli na osoch občanom Európskej únie. Veď to boli ich peniaze, ktoré vložili do výskumu. A dovolte mi ešte raz povedať, z tých 120 miliard eur, ktoré sa pridelili na výskum v Európskej únii, 7 eur vždy príde z každej stovky z európskych peňazí a 93 eur z každej stovky z národných e, fondov. Takže každý, kto chce použiť európske peniaze na niečo excentrickejšie alebo exotickejšie, nech to teda urobia a nech ich použijú, nech na tieto ciele použijú národné peniaze, Európske peniaze sú striktne účelovo viazané a je to zložité a národné peniaze je jednoduchšie použiť na podnet vedeckej komunity. Ďakujem veľmi pekne. A pán Eller, chcete sa vyjadriť? Len chcem uh, zareagovať na kritické body. Je to naozaj ambiciozný program, ktorý predložila komisia. Je to odvážne. Reaguje to na globálne výzvy ktorým čelíme, otázka, čo je základ blahobytu v Európe a to vždy vychádzalo z inovácií a z našej inovačnej schopnosti. Žijeme v absolútne zmenenom svete, čo sa týka digitalizácie, rýchlosti a myslím, že pribudol tam nový pilier, ktorý e, poskytuje dôležitú odpoveď, ale chcem E, namietať voči dojmu, že by došlo k nejakej speed over quality. To nie je pravda. Máme 21 zasadnutí, e, mali sme 21 zasadnutí, tá, pán tieňový spravodajca nebol prekvapený z toho, čo bol návrh komisie. Druhá vec, nie je to myšlienka ako taká, je to tendencia v, Európa, v Európe. To sú programy, ktoré pomaly začínajú prvé dva roky a potom dramaticky sa zrýchlia a potom to zase sa spomalí. A to vôbec nezodpovedá e, konkurenčným nevyhnutnostiam a bezpečnosti, e, ktoré e, potrebuje priemysel, zainteresované strany a tak ďalej. Čiže myslím si, že jednoducho nemôžeme robiť speed, lebo je to netransparentné, ale musíme poskytnúť odpovede v Európe a Európa musí ukázať, aj, aj, aj občanom e, musí byť nápomocná, aby e, bola globálne konkurencieschopná a na špičke inovácií. A chceme to čo najrýchlejšie preto, lebo potom budeme v tej výhode, že až to uzavrieme budúci rok, tak celé spoločenstvo dva roky sa e, môže nastavovať na tieto nové programy, môžu sa vytvárať konzorcia, chceme vytvoriť kvantum, to sa nestane zo dňa na deň. Keď sa v septembri 2020 rozhodneme, že chceme Quantum Mission za 2 miliardy, tak e, v januári 2021 nebude hotová. Chceme kvantum, umelú inteligenciu, chceme flexibilitu, chceme inovácie, chceme, aby sa vytvárali, vytvárali nové klastre, čiže speed nie je pokus o netransparentnosť, je to to, čo musíme urobiť. Jednoducho musíme sa postaviť alebo čeliť globálnemu prostrediu, ktoré sa zrýchluje a my spomalujeme. 18 mesiacov rokujeme o výskumnom rámcovom programe. Jediní, kto sú pomalší, nie sú výskumní pracovníci, ani podnikatelia, ani univerzity. Pomalší sme my, keď 18 mesiacov nie sme schopní vyslať jasný signál, máme 120 miliard eur, máme ambície a chceme aby tieto šance boli využité. Čiže ja sa naozaj e, bránim tomu, že ide o speed over quality. E, namietam voči tomu, ale ak chceme inovácie, ak to chceme od výskumných pracovníkov, od iniciatív, tak kurník šopa musíme byť schopní za rok vyrokovať rámcový program a poskytnúť bezpečnosť a predložiť ambiciózny cieľ. A to vôbec nie je netransparentné a že nie sme tak hlúpi, že, e, že vypíšeme e, biankošek, tak to znamená, že komisia e, tam má trošku viac slobody, ale chceme delegovaný akt, aby sme videli, čo z toho vyplynie. Čiže požiadam, aby sa to nenafúkovalo vo verejnosti, že pri rýchlosti ide o netransparentnosť, ale ide o výkonnosť inštitúcií v Európe signál e, pre vedu verieme, berieme veľmi vážne. Aj my sa vieme, my vieme zrýchliť tempo, keď sa globálne e, okolnosti menia. Ďakujem kolegovia, ďakujem vám všetkým. E, prebehla, toto bola, bola dobrá diskusia tesne pred letnými prázdninami. Majme na pamäti štyria ministri z rakúskeho predsedníctva, dnes popoludní a prebehla vynikajúca diskusia o rámcovom programe Horizon Europe. Čiže končíme vo veľkom štýle ako výbor ITRE. Chcem vám povedať dôležitá informácia 3. a 24. septembra. To sú dva pondelky. 3. a 24 Obidva dni v popoludní budeme mať zasadnutia výboru ITRE s hlasovaním, čiže prosím, buďte pripravení. O 4. popoludní 3. a 24. Predbežne e, sme boli pripravení mať stretnutie 18. septembra, to je zelený týždeň. A viaceré politické skupiny asi všetky protestovali, e, že čas v zelenom týždni nie je vhodný čas pre zasadnutie výboru ITRE. Dobre, e, súhlasíme a môžeme zrušiť to zasadnutie, ktoré bolo predbežne pripravené a oznámiť vám, že ak je to potrebné, ak to bude potrebné, dodatočné zasadnutie výboru ITRE sa uskutoční v Štrasburgu 10. septembra 10. septembra v pondelok popoludní večer niekedy medzi 7 <clears throat> a 10.30 večer. Čiže mali by ste byť pripravení na dodatočné zasadnutie ITRE v Štrasburgu 10. septembra. Ale to ostatné a 24. tak, ako to bolo plánované. Všetko najlepšie, príjemnú dovolenku, oddychnite si, pretože tie ďalšie, ďalšie prázdniny budú už trošku iné, ako všetci viete. Páne Bože, lehota pre pozmeňovacie návrhy. Lehoty pre obidve správy 6. september 2018. Ospravedlňujem sa. 6. september 2018 všetky pozmeňovacie návrhy pre obe správy. Príjemnú dovolenku a ďakujem za spoluprácu. Vynikajúca spolupráca. Ďakujem.